informovali predsedu, požiadali predsedu o zrušenie imunity Carlosa Puigdemonta a Antonia Komina, aby mohli naďalej pokračovať v, vo vyšetrovaní týchto dvoch poslancov podľa pravidiel rokovacieho poriadku. Táto žiadosť sa postúpila výboru Júri, ktorý je kompetentný v tejto veci. Teraz prejdeme k prvému bodu nášho dnešného programu pléna. Ide o otázku na osné zodpovedanie na tému inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii, predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby. Chcem všetkých poslancov informovať, že na využitie postupu e, modrou kartou a tiež pre postup e, Catch the Eye je možné sa hlásiť elektronicky aj tradične s vyhnutím papiera. Pokyny sú k dispozícii pri vstupe do sály. Teraz dostáva slovo autorka otázky pani Irene Tinelli. Ďakujem kolegyne, kolegovia. 17. septembra 2019 pán Adam Farkáš ohlásil svoje odstúpenie z funkcie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo a to s vlastnosťou 31. januáru 2020, aby od 1. februára tohto roka mohol pôsobiť eh, ako eh, riaditeľ AFME významnej lobistickej firmy E, podľa internetovej stránky je to e, hlas e, Európskej finančných služieb, tento orgán. Chcem teda pripomenúť, aké sú zodpovednosti bankového orgánu. Má na starosti dohľad nad bankovým sektorom v EÚ a tiež stanovuje technické štandardy, ktoré implementujú hlavné finančné nariadenia. To znamená, že Európsky bankový orgán je kľúčová inštitúcia, ktorá reguluje a dohliada nad finančným sektorom v EÚ. Tiež je samozrejme terčom lobovania. Ahme a aj ostatní aktéry, e, zdá sa, sú v trvalej interakcii s EBA. Podľa pravidiel zamestnancov a etických pravidiel e, do, dozorná rada EBA prijala rozhodnutie, že e, zavedie dosť jemné podmienky po odstúpení z funkcie tohto riaditeľa EBA, ale obmedzenia pre budúce zamestnanie pána Farkaša nie sú ani realistické a nedá sa ani presadiť v praxi. Nedokážem e, zadefinovať e, žiadnu tému, e, ktorú by pokryval a činnosť, ktorá by nesúvisela s činnosťou pána Farkaša ako riaditeľa EBA. Okrem toho, mne je jasné, kto bude monitorovať efektívne plnenie týchto obmedzujúcich pravidel, najmä pravidla, ktoré stanovuje, že sa nemôže venovať lobovaniu ani presadzovaniu e, práv EBA, ani nemôže mať profesionálne kontakt, kontakty e, s pracovníkmi EBA e, v dĺžke 24 mesiacov po odstúpení z funkcie. Ako to dokážeme odkontrolovať? Kto to bude robiť? A z týchto dôvodov žiadame o revíziu tohto rozhodnutia EBA, dozornej rady EBA. Žiaľ, toto nie je prvý prípad, a zrejme nebude ani posledným prípadom um, osoby, ktorá odstupuje z verejnej funkcie a odchádza do súkromného sektora a je to spojené s konfliktom záujmov, ale musíme absolútne konať, aby sme zaistili, že to bude naozaj posledný prípad. Naozaj dúfam, že to bude posledný prípad. Často vidíme situácie, v ktorých sa preskakuje z verejných inštitúcií do súkromného sektora od regulačných orgánov k regulovaným subjektom, od dohľadaných subjektov teda od e, subjektu dohľadu k tým, ktorí sú predmetom dohľadu. A e, to podkopáva dôveryhodnosť celej inštitúcie, procesu dohľadu a predovšetkým to oberá občanov o dôveru vo verejné inštitúcie. A táto dôvera práve chrbtovou kosťou demokracie. Teda nie sme ochotní tolerovať, aby naše európske inštitúcie a agentúry stratili dôveru iba preto, že niektorí jednotlivci takto Mm, sledujú svoje záujmy. Musíme zaručiť, aby tu neboli e, zohľadňované záujmy súkromného sektora. Chceme teda požiadať komisiu, aby e, prehodnotila pravidlá a aj postupy o, o tomto zamestnaní sa po stupení z verejnej funkcie, taktiež aby preskúmala prípady konfliktu záujmu, ale tiež aby zaviedla harmonizovaný právny rámec, ktorý bude zahrňať predlženie možnosti blokovať a kariérne prestupy k tým subjektom a tiež, aby stanovila obdobie, ktoré bude primerané konkrétnym prípadom a tiež, aby k tomu boli pridelené primerané e, finančné dávky. A tiež žiadame komisiu, aby vyhodnotila, či je vhodné a primerané, že agentúry sami rozhodujú o plnení pravidiel, ktoré sa týkajú prevencie konfliktu záujmov a nakoľko E, sa tieto pravidla dajú konzistentne plniť. Potešilo ma, e, že uznesenie podporili jednomyselne kolegov výbore EKON. Nikto nehlasoval proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Dúfam, že to je jasný signál, že plénum tiež podporí toto uznesenie širokou väčšinou. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Teraz v mene komisie dostáva slovo pán Janes Lenarčič. Nech sa páči. Pani predsedajúca, vážení poslanci, chcel by som na úvod zdôrazniť, že plne súhlasím s vami v tom, čo je dôležité pre význam vysokých etických e, štandardov pre verejnú službu v európskych inštitúciách. Tieto vysoké štandardy sú nevyhnutné a vďaka ním môže demokracia prekvitať. Efektívne fungovanie etiky vo verejnej službe si vyžaduje, aby verejní predstavitelia, aby úradníci boli nezávislí, aby boli zodpovední voči občanom. Ja chápem, že takýto odchod pána Farkaša z EBA do súkromného sektora spôsobil isté obavy a taktiež výhrady a v tomto smere ste teda adresovali otázku komisii, čo sa týka právneho rámca s tým súvisiaceho tiež upozorňujete na horizontálne harmonizovanie etického rámca v celi, vo všetkých inštitúciách Európskej únie. Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a taktiež vykonávacie pravidlá, ktoré komisia schválila, sa vzťahujú na všetky agentúry, pokiaľ agentúra neschváli svoje vlastné vykonávacie pravidlá, ktoré komisia musí odobriť. A zároveň každá agentúra je nezávislá ako samostatný e, právny orgán. To znamená, že agentúry sú nezávisle zodpovedné za plnenie pravidiel a tiež sú zodpovedné za prijímanie individuálnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú ich pracovníkov. A to sa práve týka aj prípadu pána Farkaša. Rozhodnutie súvisiace s pánom Farkašom prijala e, dozorná rada EBA. Je to rozhodovací orgán rozhodovací orgán, ktorý rozhoduje o možných obmedzeniach ďalšieho zamestnania. Členovia tejto rady, ktoré majú hlasovacie práva, sú vedúcimi predstaviteľmi verejných orgánov v členských štátoch a tie majú na starosti dohľad nad inštitúciami bankového dozoru v členských štátoch. Komisia sa zúčastňuje zasadnutí tejto rady iba e, jedným predstaviteľom bez toho, aby mohla hlasovať. Táto dozorná rada takto to odsúhlasil legislatívny orgán. Ako som už naznačil, Európsky orgán pre bankovníctvo, tak ako ostatné inštitúcie, je viazané pravidlami pracovníkov. To zahrňa rozsiahly etický rámec, reforma pravidel vzťahujúci sa na zamestnancov z roku 2013 posilnila ešte tento rámec e, v súvislosti s možnosťami ďalšieho zamestnania po odstúpení z funkcie. Okrem toho tieto pravidla požadujú, aby možný konflikt záujmov sa vyhodnotil aj po odstúpení z funkcie e, z osobných dôvodov. E, to je s cieľom, aby sa predišlo zasahu lobovania práve v období dovolenky z osobných dôvodov alebo po odchode z inštitúcie. Najmä čo sa týka činnosti po odchode zo zamestnania, tu sa prípady posudzujú jednotlivo. Obmedzenia alebo zákazy sa musia naložite odôvodniť a musia, musia byť primerané. V každom jednom prípade je treba zaistiť eh, rovnováhu medzi integritou inštitúcie, čo sa týka dočasných zákazov a obmedzení, a na druhej strane tiež je treba dodržiavať práva tohto bývalého zamestnanca, zvoliť si eh, svoj ďalší kariérny postup a zamestnanie, tak ako je to zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. V týchto veciach komisia má platnosti vykonávacie pravidlá, ktoré pravidelne sa revidujú aby sa zohľadnili odporúčania najmä Európskeho parlamentu, Európskeho ombudsmana aj Európskeho dvora auditorov. Práve e, toto sa udialo, keď sa prijalo nové rozhodnutie o ďalšom zamestnaní a o ďalších e, kariérnych postupoch, keď sa toto rozhodnutie e, revidovalo v roku 2018. Tiež chcem zdôrazniť význam transparentnosti. Od roku 2013 pravidlá o zamestnancoch stanovujú, že Každá inštitúcia musí každý rok zverejňovať informácie o plnení zákazu pre bývalých vysokopostavených manažérov od dĺžke jedného roka, ktorí nesmú sa venovať lobistickej eh, ani inej činnosti sledovanie záujmov iných subjektov, aby, ak by to bolo v konflikte s ich predchádzajúcou funkciou v dĺžke troch rokov. Komisia práve zverejnila svoju piatu správu v tejto veci. Je to súčasťou eh, celkového úsilia komisie snažiť sa o transparentnosť to zahrňa aj zverejňovanie stretnutí komisárov a vysoko postavených úradníkov a podobne. V posledných rokoch komisia úzko spolupracuje s Európskou ombudsmankou. Ak ombudsmanka žiada o informácie a šetri prípady, takéto výmeny funkcií, funkcií. Vo februári minulého roka Európska ombudsmanka potvrdila, že Komisia uplatňuje vysoké štandardy v oblasti etiky a transparentnosti a vyzvala komisiu, aby naďalej išla príkladom ostatným. V júli minulého roka Európsky dvor auditorov vydal správu, ktorá sa týka etického rámca pre Európsky parlament, radu aj komisiu. Tento audit dvora auditorov potvrdzuje, že do veľkej miery inštitúcie, ktoré boli predmetom auditu, vytvorili rozsiahle etické rámce a že komisia výrazne je v popredí v tomto smere. Nové kolégium komisárov využíva túto eh, dynamiku, aby sa vysporiadalo s novými výzvami a to s odhodlaním. A v tomto smere podpredsednička Jourová bola poverená predsedničkou spolupracovať s Európskym parlamentom aj s radou tom, aby e, vznikol nezávislý etický orgán, ktorý bude spoločný pre všetky európske inštitúcie, pričom spolupráca medzi inštitúciami je nevyhnutná, aby tento proces bol úspešný. Ďakujeme pekne, pán komisár. V mene skupiny EPP dostáva slovo pán poslanec Markus Ferber. Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, vážny pán komisár, kolegyne, kolegovia latentné konflikty záujmov, keď sa a priamo odstúpi z vysokej riadecej funkcie do súkromného sektora, to eroduje dôveru občanov v Európsku úniu a v jej inštitúcie. Ale súčasťou tejto pravdy je aj to, čo tu už zaznelo, že nemôžeme uplatniť žiadne zákazy ďalšieho kariérneho postupu. Ak teda vysoko postavení manažéri, ak budú viazaní povinným obdobím po odstúpení z funkcie musia to finančne kompenzovať, inak budeme eh, v eh, ťažkej situácii správneho hľadiska. Preto je nevyhnutné, aby komisia nielen eh, skonštatovala, že je to agentúra, ktorá má svoje vlastné pravidlá, ale aby sme spoločne sa zamysleli nad spoločným právnym rámcom. Je mi ľúto, že rada žiaľ sa nezúčastňuje tejto rozpravy, pretože hľadiska spoločného právneho rámca tu je potrebná aj podpora rady. Uvítali by sme, ak by predsedníctvo rady prejavilo záujem aj o túto tému spolu s nami. Okrem toho, s tým súvisí aj to, že orgány dohľadu nemajú dostatočný manevrovací priestor, je nepripustné, aby sami rozhodovali o tom, čo je prípustné a čo nie je prípustné, pretože oni posudzujú iné kritériá ako vysoko postavení euroúradníci. Teda tento priestor pre agentúry by sa mal zmenšiť, ale musíme dávať pozor. Ja Vždy eh, tvrdíme, že si musíme najskôr pozametať pred vlastným prahom, predtým ako začneme ukazovať prstom na iných. My ako EPP sme predložili v tomto smere uznesenie, aby sa to nevzťahovalo na ostatné inštitúcie, ale aj eh, na parlament. Ak spolupracovník zelený, ktorý eh, jeden mesiac sa podiela na regulácii pre cenné papiere a ďalší mesiac sa stane súčasťou lobistickej firmy pre britské zájmy v oblasti cených papierov bez toho, aby tam bolo nejaké povinné obdobie po odchode. Aj na toto by sa mali vzťahovať tieto pravidlá. Teda zúrazňujem, že som rád, že v uznesení žiadame, aby štatút zamestnancov, čo sa týka konfliktu záujmov, sa vzťahovala aj na všetkých spolupracovníkov, aj politických skupín. Ďakujeme pekne. Teraz v mene e, skupiny SAD dostáva slovo pán Tang. Tang. Čas vystąpienia dvím. Poprosím na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Dnes ma zvlášť teší, že som poslancom tohto parlamentu. E, strážca zmluv um, sa tvárila, že nič nevidí, ale naša inštitúcia je tu, je tu a dnes hájí pravidlá, ktoré sú blízke nášmu srdcu. Máme, v Európskej únii sú pravidlá, sú určité zábezpeky proti princípu otáčavých dverí. Ale tieto pravidlá treba aj uplatňovať, pretože v opačnom prípade budú len na papieri. Európsky parlament pripomína komisii, pripomína EBA, pripomína verejnosti, že určite budeme bojovať za to, aby, tieto pravid- aby sa tieto pravidlá nestali irrelevantnými. Týmto uznesením vysielame jasné posolstvo. Žiadame, aby aby presun pána Farkaša bol zablokovaný a ak tomu tak nebude, tak mu zakážeme vstup do parlamentu. Ale to nie je všetko. Ehm, v ním, na internete sme si všimli, že toto nie je jediný prípad. My samozrejme sa budeme venovať potenciálnym konfliktom záujmov a uh, ak sa naozaj pán Farkáš ujme svojej úlohy, verím tomu, že parlament sa rozhodne správne a nevydá um, um, vstup do budovy pánovi Farkašovi. A my to budeme samozrejme monitorovať. Ja som pyšný na parlament, že zastávame túto pozíciu. Predsa len však musíme spoločne hájiť naše pravidlá a určite sa musíme zasadiť o to, aby sme ich neoslabovali. Veľmi pekne ďakujem. Teraz poprosím pána Garikána za Renew na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Počas finančnej krízy sme sa dozvedeli, e, že prílišná blízkosť medzi tými, ktorí dohľad vykonávajú a tými, na ktorými sa dohľad vykonáva, môže mať eh, neblahé dôsledky. Hovoríme tu o pravidlách, na ktorých naozaj záleží a na ktorých záleží daňovníkom. Prečo? Pretože ak tí, ktorí pravidlá nastavujú, eh, ich nedodržiavajú, a respektíve respektíve dúfajú, že sa vďaka týmto pravidlám vrátia späť do systému. No už tam treba konštatovať, že tieto pravidlá nefungujú. Investori um, im, preto si myslíme, že tento prípad je veľmi dôležitý a preto si myslíme, že parlament vysiela veľmi silné posolstvo ja chcem poďakovať všetkým eh, hlavným, teda všetkým hlavným stranám, pani Tyňali, pani Feberovi, pánovi Gigoldovi. Som rád, že sme sa zišli a že sme vypracovali uznesenie, že uznesenie podporí jednomyselne parlament. Budeme naďalej pracovať na dodržiavaní hraníc medzi regulátormi a regulovanými. Tento prípad ide nad rámec akýchkoľvek hraníc. V zásade v zásade, e, pán komisár, vy ste v služobnom poriadku, ale to je, e, to je nasmiech. Ak chcete ignorovať pravidlá, obísť ich, dobre, môžete, ale preto sa parlament e, zasadzuje a chce prijať kroky. My určite budeme na to dohliadať, budeme do budúcna monitorovať, že služobný poriadok sa bude uplatňovať ten etický návrh sa zdá v poriadku, ale v každom prípade treba dodržiavať hranice medzi obomi stranami tejto práce. Myslím si, že to prináša úžitok daňovníkom, našim ekonomikám. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím za zelených pána Gigolda. Nech sa páči. Frau Präsidentin, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán e, Farkaš. Je táto kauza spôsobila veľké znepokojenie. Je tu e, konflikt zájmov, keď e, osoba číslo 2 dozorného orgánu po opustení svojej funkcie prejde do vedenia lobistickej skupiny. Um, Hm, naše demokratické institúcie vyrastajú z lokálnej demokracie a musíme podporovať e, etické štandardy, zabezpečiť transparentnosť, hm, najmä vo vzťahu k e, e, lobistickým skupinám, ale hm, títo otačavé dvery medzi lobistickými skupinami a privátnym sektorom a verejnými pozíciami tomu neprispieva. A tu potrebujeme prísnejšie pravidlá to Mm, mm, mm, platí aj pre pravidla, ktoré sa uplatňujú na pána Farkaša. Je dôležité, aby Európska komisia prísnejšie uplatňovala pravidla pre zamestnancov a kým e, prípad e, e, Farkaša nie je vyriešený. To znamená, že ďalší zamestnanci budú sa dívať týmto smerom tak isto to patrí e, pre Európsky parlament, pre asistentov, pre mm, poslancov, ktorí po ukončení svojho mandátu mm, dostávajú e, plat e, bez ohľadu na prípadný stred záujmov. Musíme prísť s iniciatívou vytvoriť príslušné pravidla aj v parlamente, ktoré zaistia integritu, transparentnosť E, dodržania právnych princípov. E, e, prosím podporu pre návrhy obmedziť uplatnenie týchto otočavých dverí. Aj vo vzťahu k dozornému orgánu pre bankovníctvo. Musíme to prehodnotiť v prípade nedodržania pravidel, to musí mať konzekvencie. A potom, e, e, keď e, dvojka v tomto orgáne tiež bude prichádzať z bankového sektoru, to môže mať neblahé dôsledky. Všetky inštitúcie musí pozametať pred svojim prahom a sledovať toto znesenie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán poslanec Joachim Hux, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážne kolegovia. Už sa veľa povedalo. Ehm, ehm, ehm, nechcel by som e, veľa hovoriť. E, fakty sú jasné, analýzy sú jednoznačné a musíme to zmeniť. Nesmieme však e, pripustiť, aby dotknuté orgány sami definovali mm, pravidlá, na základe ktorých sa budú riešiť tieto pravidlá. E, tieto prípady, prepačte, e, e, príslušné inštitúcie ako parlament, rada i komisia musia to určovať, aby sa problémy neopakovali. Ale zároveň, ak budeme mať príliš veľa pravidel, to bude príliš veľa stať z hľadiska práce, času, A как мы говорим в Баденскую, Петербургскую, не, nie smeme pripustiť takéto prípady, keď e, e, ľudia, ktorí odchádzajú do e, súkromného sektora, samu, sami budú riešiť tento problém. A to musí platiť pre všetkých, či už je to v parlamente alebo v ostatných orgánoch Európskej únie Ehm, musíme urobiť všetko, aby sa takéto veci viac nevyskytovali. Veľmi pekne ďakujem za GUE. Poprosím pána Guzma na 3 minúty. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Podporujeme navrhované uznesenie. Poprvujeme pozíciu, ktorú parlament zaujal. Je poľutovania hodné, že komisia neprišla s riešením. V roku 2008 predseda komisie uviedol, že je nesmierne dôležité balansovať vplyv inštitúcií na legislatívny proces a vtedy predseda komisie, pán Barozo, vydal toto vyhlásenie a vieme, že on sám potom išiel pracovať pre Goldman Sachs. Um, a to nie je ojedinelý prípad a mám pocit, že tá situácia sa čoraz viac zhoršuje. Po každé, keď sa za- zameráme na tento problém, tak sa mi zdá, že je to horšie. No a rozhodnutia, ktoré boli prijaté zo strany EBA v prípade pána Farkaša, ako už bolo uvedené, sú veľmi nešťastné obmedzenie, ktoré tu bolo navrhnuté, obmedzenie, ktoré bolo navrhnuté, že by nemal pracovať pre úrad po určitý čas a um, nuž on vlastne um, on vlastne neodovzdal ani kolegom svoj telefónny zoznam, e, kolegovia by mohli potom využívať tieto telefóny, tieto telefónne kontakty. No a vieme, že EBA je ústredným regulačným orgánom a vieme, že pán Farkaš bude môcť využívať tieto informácie a plat, ktorý dostane, je vlastne cenou, ktorú dostane za informácie, ktoré poskytne na tejto, v rámci tejto novej funkcie. Nezávislosť je zásadná a je to skutočne um, akousi chrbtovou kosťou demokratických inštitúcií. Určite sa nemôžeme len nečinne prizerať. Pokiaľ ide o EBA, tak e, tu hrozí, že ju kompletne prevezmú finančné záujmy iných inštitúcií. nezabúdajme na vzťahy predsedu EBA s bankou Santander, takže sledujme, sledujme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Je našou povinnosťou konať. Dnes diskutujeme o, aj o práve presunúť sa e, z regulačného priestoru do priestoru lobbystov. A my by sme radi videli tých, ktorí pracujú v rámci inštitúciách, um, aby, aby takisto uh, ne, nebolo možné prechádzať pomedzi jednotlivými. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, pán Fernández, pán, pán Komaser, um, kríza nám ukázala, že existuje určitý šedý priestor, v rámci ktorého finančný, finančný sektor, dohľad, investori si delili informácie, diskutovali a delili si informácie takým spôsobom, že v závere mali vplyv na rozhodnutia. A občania vidia, že verejné orgány nie sú, ne, nie sú nezávislé a takéto vnímanie len podkopáva dôveru v celý systém, podkopáva to dôveru Európy v systém Európskej únie. Komisia, výbor Ekon schválil jednomyselne, nie väčšinou, ale jednomyselne sériu požiadavok a odporúčení na to, aby sme sa vyhli otáčavým dverám. Myslíme si, že nie je rozumné, aby kolegovia z eh, do, inštitúcií dohľadu boli tými, ktorí by mali vyhodnotiť, či verejní zamestnávateľia môžu alebo nemôžu eh, ísť eh, pracovať inde do nejakých určených podnikov. Toto má vplyv na všetky inštitúcie a e, má, to, má to samozrejme vplyv aj na komisiu a komisia by mala skutočne obozretne vyhodnotiť kritéria a charakteristiku takýchto presunov medzi jednotlivými subjektmi. Musíme totiž zlepšiť dôveru občanov v európsku demokráciu a skutočne by sme sa mali zhostiť zodpovednosti v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kachem, na minútu a pol, nech sa páči. Pani predsedajúca, e, všetci to hovoria, ale netreba to zopakovať. Musíme zastaviť e, takéto e, temné, disproporčné zneužívanie a funkcií. Je mnoho podobných prípadov. Presúvajú sa pracovníci do súkromného sektora, má to priame dopady na reguláciu bankového sektora a rôzne iné finančné pravidla Je treba predsať väčšiu transparentnosť, aby sme bojovali proti týmto fenoménom. Netačí eh, len verbálne snažiť sa presvedovať zastavenie korupcie, tak ako aj vo Francúzsku eh, správa eh, z januára tohto roka konštatuje, že korupcia je rozšírená a je treba zastaviť kontakty medzi výkonnou mocou vládov a zaujímavými skupinami, aby sa predchádzal konfliktu záujmov. To sa teda týkalo Francúzska. Musíme zastaviť e, takéto priame prepojenia medzi verejnými e, štruktúrami a súkromným sektorom. E, konkrétne v tomto prípade, o ktorom dnes hovoríme, ide o vysokého predstaviteľa bankového orgánu pána Farkaša, ten sa nemôže z dňa na deň stať predstaviteľom najvýznamnejšej lobistickej skupiny pre finančný sektor. To je nepripustné Požadujeme prísnejšie pravidlá, bola zachovaná integrita našich inštitúcií. Napríklad eh, musíme stanoviť dlhšie obdobie, eh, prechodné obdobie, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov, eh, pričom bude zakázané vstúpiť, dajme tomu, do parlamentu. Taktiež je treba presadiť jasnejšie pravidlá v prípade porušenia týchto noriem v prípade, že dôjde k porušeniu všeobecného záujmu, je treba konať automaticky. Musíme vychádzať z princípu jasnosti a transparentnosti. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Poprosím pána Čoku na minútu. Nuž, e, dnes e, sa tu snažíme vyslať určitý alarm, ale tieto veci tu už existujú po 10 ročia. Vplyvy, lobby, otáčacie dvere, chybajúca etika. A my to odsudzujeme už roky, odsudzujú to aj naši občania. Tieto inštitúcie, tieto paláce moci e, sa roky tvárili, že nič nepočujú. Predsa lobby majú obrovský vplyv a musíme sa pozrieť na to, kde menová únia vytvorila škody. Ob- obchody, podniky museli zrušiť svoju činnosť a kvôli vplyvu lobby. Um, musíme hľadať zodpovednosť, musíme hľadať zodpovednosť, to je zodpovedný za, za chyby za, ale aj za, aj za skutočne trestné skutky, ku ktorým došlo. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán San. Jedna minúta. V eurozóne regulácia na úrovni Európy sa stále vyvíja metodou e, pokusu a chyby musíme e, e, vkladať mm, právne záväzné e, znenia a v konečnom dôsledku sa vytvorí prax e, po vytvorení menovej a bankovej únie. E, tu sa odzrkadľujú viaceré záujmy a musíme mať neutrálny dohľad musíme chrániť e, e, verejnosť a regulačné orgány musia sa o, o tom e, uísiť. V súčasnosti toto neexistujú. Všelijaké kalkulácie na obdobie po ukončení verejnej služby ovplyvňujú aj vývoj regulácie a insiderské informácie poskytujú nespravodlivé výhody novým zamestnávateľom. Toto nesmeme E, tolerovať. Existuje aj opačný problém. Musíme pochopiť, že stred zájmov e, môže vzniknúť e, keď do riadiacich, orgánov, dozor, riadiacich dozorných orgánov menujeme ľudí zo súkromného sektora. Potrebujeme mať regulačnú neutralitu v eurozóne. Ďakujem pekne. A teraz Mikuláš Peksa, minúta a pol. Vážení kolegovia, Stojím tu dnes, aby som e, e, označil problém otačových dverí medzi inštitúciami úniemi a sokromnými lobistickými skupinami. Častokrát e, vysokopostavení úradníci odchádzajú do sokromného sektora a zneužívajú insiderské informácie na prospech sokromného lobbyingu musia oznamovať svoje nové pozície. Častokrát to ignoruje. Stred zájmov po opustení verejnej služby sa stal problémom, pretože to ohrozuje našu integritu a povesť. Inštitúcie Európskej únie musí ísť príkladom vysokých etických e, noriem a transparentnosti. Vyzývam komisiu, aby konala e, rozhodnejšie, aby predchádzala takémuto stretu e, zaujímav a Európsky dvor auditorov musí posúdiť systémovú otázku a v oktobri minulého roku komisia slúbila, že prehodnotí pravidla E, zamestnania po odchode z verejnej služby. E, a chcel by som požiadať e, o nasledovné. Harmonizovaný právny rámec musí uplatňovať etické normy na úrovni únie a jednotlivých členských štátov. Po druhé, treba vytvoriť nezávislý etický orgán, ktorý bude preskúmovať všetky problematické prípady. Po tretie, Potrebujeme e, povinné 12-mesečné obdobie, počas ktorého bývalí e, e, vysokopostavení úradníci nebudú môcť lobovať u svojich kolegov a musíme zabezpečiť transparentnosť verejných inštitúcií, musíme zaistiť zverejnenie vyhlásení o prípadných konfliktoch záujmu. Ďakujem veľmi pekne a teraz Maximilian Krach, jedna minúta. Vážna pani predsedajúca, vážení kolegovia, tu sa e, m, nachádzame pred e, veľkým nesvarom. Myslím si, že verejnosť právam je e, nahnevaná. Nechceme však, aby nebolo možné odísť e, z verejných služieb. E, talent musíme vedieť prilákať talentovaných ľudí z, z súkromného sektora a títo ľudia e, musia vedieť, že potom, ako ukončia svoju verejnú službu, budú môcť sa vrátiť k iným úlohám. E, tento problém je predprogramovaný a nesmieme eh, to riešiť eh, eh, prebytečnou reguláciou. To nás, nám uškodí, pretože potrebujeme kompetenciu. Kolega Kus už oslovil tento problém. Ehm, nesmieme zhoršiť problém, že budeme príliš vypichovať jednotlivé prípady Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán postol. Maria Grapini, jedna minúta. Ďakujem, vážené kolegyne, kolegovia. Pán komisár, musíme o tom diskutovať. Nehovoríme pritom prvýkrát o konflikte záujmov a o prevencii. Chcem pripomenúť poslednú rozpravu z minulého roka, keď komisár nám oznámil, že je treba prehodnotiť právny rámec, je treba ho harmonizovať, eh, preveriť, ako eh, sa eh, tieto pravidla uniformne uplatňujú v všetkých členských štátoch. Už od októbra komisia pritom nerobí nič konkrétne. Komisia prislúbila, že príjme konkrétne opatrenia, čo sa týka harmonizácie finančných trhov v Európe a dohľadu nad nimi tu sa zatiaľ eh, neprijali potrebné eh, kroky. Nechápem, eh, že komisia sa rozhodla byť nejako nezapojená do tohto boja proti konfliktu záujmov. Nechápem, ako komisár môže povedať, že v tomto období po ostúpení z funkcie, že sa budú preverovať konflikty záujmov. To je predsa neskoro, je treba konať vopred v rámci prevencie. Ja si myslím, že musíme presadiť čo najrychlejšie riešenie v prípade pána Farkaša nesmie sa ujať tejto novej funkcie v prípade, že ide o konflikt záujmov. Vystąpienie jedna minúta. E, Marek Pavel Balt, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. V záujme našich inštitúcií treba zabrániť um, akýmkoľvek alebo akýmkoľvek obchádzaniam pravidiel pár, pán Farkáš sa má stať riaditeľom organizácie, ktorá má vplyv na európske inštitúcie. A to, na, to ma privádza k zamysleniu nad ostatnými inštitúciami. Je veľmi dôležité tieto javy monitorovať a predchádzať im. Ja sa chcem spýtať Európskej komisie, či zamýšľa kontrolovať prácu EBA a ich činnosť na finančných trhoch. Treba si, zanaluz- treba si zanalizovať, či dochádza k nejakým nezanalizovaným záujmom pána Farkaša. Takže... Ďakujem pekne. Teraz v rámci spontánnej rozprave pán Trojan Bracesku, jedna minúta, nech sa páči. ma pána posla. Je... Pán posol je prítomný, nech sa páči. Eh, Veľmi pekne ďakujem. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, ja by som povedal, že sú určite zdrojom podvodom, podvodov. Čo je ešte vážnejšie, ak si predstavíme, že, to, že sa to všetko deje v rámci Európskej únie, v rámci inštitúcií vždy sa to potom objaví na prvej strane novín a bohužiaľ sa tu reguluje a interpretasuje ehm, a, a, potom sa to, a potom sa to vyhodnocuje a interpretuje rozličným spôsobom v členských štátoch. Nerešpektujú sa prísne kritériá, keď sa rozhoduje o tom, že či dochádza alebo nedochádza k rešpektovaniu konfliktu záujmov. Je je, je, je zjavné, že medzi štátmi sú určité rozdiely. Niekde, niekde majú pomerne laxnú legislatívu, niekde práve naopak legislatíva je prísnejšia, ale v každom prípade to má dosah na fungovanie verejnej správy, na regióny. Um, na národnú úroveň. V rámci e, rozumnej časovej lehoty by nám komisia mala predstaviť návrh, ktorý by sa zaoberal e, bojom proti konfliktom záujmu a ktorý by bol prierezového charakteru, pretože tam práve e, tkvie všet, od, od, od toho sa potom odvíjajú tie konflikty. Ďakujem veľmi pekne. Na tej diskusie. Pani predsedajúca, Myslím, že naša rozprava je veľmi zaujímavá. Ja neočakávam okamžitú odpoveď, ale chcel by som nastoliť jednu tému, o ktorej hovorí celá Európa. Pracujeme teraz na novom ekologickom dohovore. To je e, spojené so značnými finančnými sumami. Ja som súčasťou legislatívnej práce v tomto smere a musím skonštatovať, že skupiny lobbystov e, prejavili obrovský záujem o tento projekt a rovnako aj finančné trhy aj oni majú veľký záujem o tento projekt. Bol by som rád, keby sa rozlíšilo medzi tými, ktorí sú súčasťou takýchto legislatívnych procesov a tými, ktorí sa potom skôr alebo neskôr stanú poradcami firiem, ktoré budú čerpať výhody z týchto eh, finančných prostriedkov, ktoré sú naozaj obrovské. Myslím, že tí, ktorí sú súčasťou e, tejto legislatívy, by nemali e, potom prejsť do súkromného sektora. Je treba bojovať proti podvodom. Ďakujeme pekne. Teraz pán Lenarčič, mene komisie. Pani komisážu. Vážená pani predsedajúca, e, ctení poslanci, veľmi pozorne som si vypočul vaše pripomienky v tejto dôležitej veci. V prvom rade vám Mm, chcem povedať, že naša komisie nie je e, ľahostajné voči e, problematike potenciálneho stretu zájmom a v žiadnom prípade neberieme tento alebo obdobné e, prípady potenciálneho stretu zájmu na ľahkú váhu. Komisia by nemala obhajovať rozhodnutia nezávislého orgánu, napríklad dozorného orgánu Európskej bankovej autority, ale môžeme približiť eh, niektoré ďalšie informácie eh, reagujúc na vaše pripomienky. Predovšetkým zástupca komisie v dozornom orgáne, ktorý, opakujem, nemá hlasovacie právo, eh, sa pokusil čo najprísnejšie uplatňovať existujúce reštrikcie, pretože naozaj dospelo k sa dospelo k názoru, že v tomto prípade išlo o stred záujmu. Dozorný orgán veľmi pozorne posúdil tento prípad a dospel k názoru, že bolo by možné e, uhrať tento stred záujmov e, na základe dodatočných obmedzení, teda na rámec e, minimálnych požiadavek voči jednotlivým úradníkom, teda rozhodlo sa, že obdobie, počas ktorého nebudeme môcť kontaktovať e, e, e ľubované osoby, bude dvojnásobné. Nebudem zachádzať do detailov, ale e, dozorný orgán našiel e, e, správny, e, správnu rovnováhu medzi záujmom verejnosti a právom jednotlivca e, e pokračovať vo svojej e, odbornej kariére tu zaznela okrem iného jedna dôležitá otázka. Kto bude toto všetko monitorovať a zabezpečovať plnenie príslušných rozhodnutí? Rád by som poznamenal, že eh, rozhodnutie dozorného orgánu EBA eh, zahrňa ustanovenia o implementácii a prís príslušné obmedzenia budú komunikované pracovníkom EBA a budú musieť oznamovať predsedovi akékoľvek e, kontakty s pánom Farkasom potom, ako e, odišiel e, z EBA. Okrem toho, EBA je povinná informovať verejnosť, a to každoročne, o implementácii zákazu lobovania a presadzovania zájmov, vrátane zoznamu posúdených prípadov pán eh, eh, Farkáš, eh, ako ostatní zamestnanci, musí plniť príslušné pravidla pre zamestnancov a v prípade porušenia pravidel voči nemu sa môže začať disciplinárne konanie a už po jeho odchode. V prípade, že OLAF zistí nejaké nedostatky a v prípade uplatnenia disciplinárneho postupu e, voči nemu sa môžu uplatniť aj príslušné disciplinárne opatrenia v zmysle e, pravidel platných pre zamestnancov. Čiže chcel som vysvetliť, že neponechali sme nič na e, E, e, náhodu a existujú príslušné pravidla a zabezpečíme ich e, plnenie. Záverom chcel by som ešte raz zdôrazniť, že komisia sa snaží zabezpečiť dodržovanie prísnych etických noriem vo všetkých orgánoch EÚ tým, že máme harmonizovaný právny rámec. Avšak v tomto prípade práve dozorný orgán EBA je zodpovedný za realizáciu tohto rámca a musí sa nezávislo rozhodovať o prípadných obmedzeniach po ukončení verejnej služby v súlade s vlastnými stanovami a pravidlami a E, dozorné orgány EBA musí zaistiť e, monitorovanie a implementáciu z vlastných rozhodnutí. Napokon komisie sa za každým snaží zdokonalovať existujúci e, rámec. Existujúci etický rámec sa stále prehodnocuje, hľadáme možnosti zlepšení, vrátanie toho, o tom som už hovoril, zriadenie nezávislého etického orgánu a tu rátame s úzkou spoluprácou s Európskym parlamentom, Európskou ombudsmankou a ďalšími inštitúciami. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Končím rozpravu. Máme jeden návrh uznesenia. E, e, hlasovať sa o tom bude o 12. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, debaty nad... Teraz nasleduje ďalší bod programu, konkrétne rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Prvý bod rozpravy sa týka Burundi, konkrétne slobody prejavu. Chcem pripomenúť, že je možné prihlásiť sa do procedúry modrej karty tradične vyhnutí papiera alebo elektronicky. Pokyny sú pri vstupe, ako je zariadenie na prihlásenie. Teraz dostáva slovo pani Ellie Jones, ktorá má k dispozícii dve minúty. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Kolegovia, Burundi je krásna krajina, ale zažila viac ako e, tragédia, ako sa patrí. E, správa e, Komisie pre zmierenia hovorí o tom, že bolo nájdené viac ako 4 tisíc hromadných hrobov. Úloha obrancov ľudských práv, sloboda prejavu zostáva ešte viac dôležitou. Je základom demokracie a trvalého posilňovania mieru Eh, diskutujeme eh, o tom eh, na základe najnovších prejavov represí burundijskej vlády. Jeden z štyri novinári a vodič Kristin Karmikady Žiharidermana Adolf Mazera Bukusa dostali 15 rokov, pričom vodič ich e, iba viezol niekam. Ich zaistili v oktobri, keď písali o stretoch medzi e, vládnymi jednotkami a povstancami e, boli obvinení z terorizmu. Nie sú prví obete. V júli 2016 ďalší novinár zmizol a o ňom sa odvtedy nepočulo. V roku 2015 novinár Kristof a Kristof Bahisi, jeho manželka a ich deti boli zavraždení u seba doma v Budžumbúrie. a nemalo to žiadne dôsledky. E, e, e, ochranca ľudských práv, bol odsudený na 30 rokov väzenia a Bensi Betanga bol odsudený na 5 rokov odňatia slobody. Vyzývame brunskú vládu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila novinárov a e, ľudskoprávnych aktivistov. V roku 2020 e, e, sa majú konať voľby, to je veľmi dôležité. Vítam skutočnosť, že prezident povedal, že nebude sa chodzať o znovu zvolenie ale musíme zabezpečiť dôveryhodné zmeny a zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv. Vyzývame Burundi, aby zmenil existujúce smerovania, aby vytvoril podmienky pre e, živú demokraciu a e, vítam snahu všetkých ľudskoprávnych aktivistov a novinárov, ktorí sa o to snažia. Ďakujem veľmi pekne. Anna Fatiga, jedna minúta. Ďakujem. Burundi je jednou z najchudobnejších krajín sveta. E, veľmi podrobný návrh spoločného uznesenia e, popisuje situáciu v tejto krajine e, v období pred prezidentskými a všeobecnými voľbami Situácia ľudskoprávnych aktivistov a e, predstaviteľov e, e, hromadných komunikačných prostriedkov je veľmi ťaživá. Nevieme si predstaviť slobodné, voľné voľby bez toho, aby médiá mohli približovať verejnosti spolehlivé, rozumné informácie Ďakujem kolegom za pripravené eh, skvelé znenie návrhu znesenia. Ďakujem pekne. Eh, poslankyňa Maria Ariana, dve minúty. Ďakujem pekne. Politická kríza v Burundi má ničivé dopady na obyvateľstvo v Burundi. Eh, ekonomické, ale aj základné práva sa pošliapávajú. V roku 2015 základné práva, napríklad hlasovať vo voľbách, sú obmedzené. Osoby, ktoré sa považujú za súčasťou Eh, opozície sú eh, predmetom hrozieb, sú vyháňané do zahraničia niekedy, taktiež dokonca sú ich hrozené ich životy. Eh, tiež sa obmedzuje priestor pre občianskú spoločnosť, pre médiá v tejto krajine. 22. október 2019 je vtedy štyria novinári, Kristin Kamigazi a dnes Nirumbuza, Teros Mombozi, Egil Avelinama, títo štyria novinári zo skupiny Iwaku a ich vodič, šofér a Zabiri sa boli zadržaní, obvinení z ohrozenia verejnej bezpečnosti. Taktiež Jan Beringama, novinár zo skupiny Imibaku, ktorý je nezvestný od júla 2016. A v súvislosti s týmito e, zatknutiami a vraždami e, tiež sa systematicky e, inštitúcie dopúšťajú porušovanie pravidel právneho štátu svojich občanov. Odsudzujeme takéto zastrašovanie a svojovoľné zadržiavanie osob. Chceme požiadať o okamžité prepustenie novinárov, tivaku a všetkých osob, ktoré sú uväzňované iba preto, že využívali svoje právo na slobodu prejavu. A ďalej, aby sa situácia ešte ďalej nezhoršovala, tiež sme vyzvali Africkú úniu, aby vyslala e, svojich pozorovateľov e, právneho štátu do Burundi. Tiež žiadame o nestranné vyšetrenie takýchto prípadov porušovania základných práv. Tiež chceme vyzvať aj členské štáty, aby poskytli finančnú pomoc občianskej spoločnosti v Burundi a tiež vyzývame diplomatov únie, aby skúmali, či E, sa dodržiavajú európske normy dodržovania ľudských práv v spoločnosti e, a tiež e, či nie sú ohrozovaní obhajcovia ľudských práv a aktivisti. A tiež požadujeme, aby sa zaviedli predlžené sankcie. Nesmú sa tieto sankcie zrušiť. Bol by to katastrofálny signál vzhľadom na situáciu v krajine. Tieto sankcie musia byť predlžené. Ďakujeme pekne. Teraz Nasleduje pani Villanueva eh, Ruiz na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Um, sledujeme, že eh, v Európe, kde sa kriminalizuje um, všade na každom kontinente sa prejavuje určitým spôsobom porušovanie ľudských práv. Um, keď sa pozrieme na Latinskú Ameriku alebo Blízky, Blízky východ, Um, napríklad na Blízkom východe tam, tam, je, tam je hotová čierna diera. A um, dnes e, hovoríme o Burundi, kde politická hospodárska kríza e, sa zhoršuje, kde porušovanie ľudských práv má politický potón, kde sa potláčajú um, slobody, kde sa porušujú konštantne ľudské práva. Je potrebné, aby došlo k okamžitému prepusteniu všetkých zadržaných, ktorí slobodne vyjadrujú svoj názor. Treba okamžite skoncovať s násilím, s porušovaním ľudských práv občanskej spoločnosti. Treba konať razantne, treba konať za slobodu prejavu, um, treba, treba treba rešpektovať medzinárodné dohody, ktoré sa týkajú ľudských práv a sú namierené proti mučeniu. Um, toto všetko je potrebné na to, aby burundská vláda spoločne so sprostredkovaním sused, susedných krajín započala eh, mierový dialog. Ale toto ni- ale to sa nestane, pokiaľ sa Európa nezapojí do tohto procesu. A súvisí to zároveň aj s tým, ak, akú úlohu chce zohrávať Európa vo svete. Musíme konať konkrétne. Európa musí ukázať svoj, svoj, svoj záväzok. Um, Európa Európa musí konať, musíme sa zúčastniť, musíme pracovať aj v teréne, pomáhať v teréne, aby, aby susedné krajiny dokázali príjmať tých, ktorí unikajú pred, pred zlou situáciou v krajine. Pokiaľ ide o vzťah EÚ, a Afriky. Už tento vzťah bol e, vždy komplikovaný. Tá, na históriu e, tohto vzťahu určite nemôžeme byť pyšní, ale nastal čas, aby sme, aby sme naozaj započali novú zahraničnú politiku, aby sme započali politiku, ktorá bude vychádzať aj v ústrety záujmom africkej populácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my. Ďalej nasleduje pani poslankyňa Arba Kokalári na dve minúty. fru talman! yttrandefrihet och Ďakujem pekne. Sloboda prejavu, nezávislé médiá, to je predpoklad pre demokraciu a slobodnú spoločnosť v krajine. Sme tu mnohí, čo konštatujeme, že tieto tendencie necelkom eh, platia. Podľa eh, Svetového mediálneho indexu je čoraz viac prípadov, v ktorých tieto práva nie sú dodržiavané. Burundi je jednou z krajín, kde sloboda tlače a tiež sloboda prejavu sú potláčané. Ľudia sú pod tlakom, aktivisti v oblasti ľudských práv sú čoraz viac terčami útokov. V októbri štyria novinári a ich šofér boli zadržaní pri výkone svojej práce. Nemôžeme sa len niečo neprizerať. keď dochádza k takýmto závažným porušovaniam ľudských práv dennodenne na celom svete. Musíme s tým niečo urobiť. Musíme vyvíjať politický tlak. A to o mnoho viac voči Burundi, tak aby Burundi plnilo svoje medzinárodné záväzky a aby títo novinári boli okamžite prepustení. Čo môže urobiť EÚ? My v Európskej únii musíme posilniť občianskú spoločnosť, podporiť ju a tiež uvali ďalšie sankcie voči tým, ktorí porušujú ľudské práva. To musí byť naša reakcia. Musíme sa snažiť o to, aby sme žili vo svete, kde demokracia a ľudské práva budú fungovať a bude sa bojovať proti neslobode. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Jan Kristof Ojten na dve minúty. Ďakujem. V maji tohto roka nasledujú voľby a veľmi často sa stáva, tak aj v tomto prípade, že sa situácia vyostruje v týchto krajinách Burundi, však je situácia napätá už niekoľko rokov. Občianské práva, ľudské práva sú pošliapávané v Burundi. Opoziční predstavitelia, novinári, aktivisti v oblasti ľudských práv sú zadržiavaní, postavení pred súd, niekedy dokonca sú len tak zavraždení. Nesmieme sa pozerať inám, nesmieme zatvárať oči, musíme brániť práva týchto ľudí. Konkrétne prípady už e, kolegyne Šons a Arena spomenuli, nebudem ich opakovať, ale Chcel by som sa pripojiť k ich požiadavke, aby obvinenie voči týmto zadrženým osobám bolo okamžite zrušené. Musia eh, byť prepustené tieto osoby a to bezpodmienečne. To je naša požiadavka, požiadavka Európskeho parlamentu. To je signál, ktorý vysielame veľmi jasne eh, do Burundi, pretože mať svoj vlastný názor, e, kriticky informovať, predsudovať ľudské práva, to predsa nie je zločin ani trestný čin. Je to predsa cenné konanie a to musí Európsky parlament brániť. Preto žiadame Burundi, aby prepustilo týchto ľudí. Oni neurobili nič, čo by e, nebolo zákonom povolené. Musíme e, zachovať tlak na burundské orgány, preto medzinárodné spoločenstvo musí byť jednotné a nesmie eh, v tomto tlaku poľaviť. Burundské orgány musia konečne si, že sa budú dodržiavať ľudské práva, občianské práva, že bude možné slobodne vyjadrovať, eh, prejavovať svoj názor a že majové voľby eh, prebehnú bezpečne a demokraticky. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu EPP sa ujme slova pán poslanec Šonkeli na dve minúty. Ďakujem. Opäť raz hovoríme o situácii v Burundi. Už sme na túto tému viedli rozpravu aj v minulosti a nie je to e, pekný príbeh. Chýba tam sloboda tlače, sloboda prejavu. Myslím, že je vhodné viesť o tom rozpravu aj dnes ráno tu v pléne. Európska únia nedávno pozastavila všetku priamu finančnú pomoc Burundi. To nadvezuje e, na prezidentské voľby z roku 2015. To bojkotovala opozícia a, a podľa pozorovaní OSN e, boli odsudenia hodné. Sloboda prejavu a e, sloboda médií je obmedzená v rokoch 2018-19. Mediálne outlety boli vystavené prenasledovaniu, boli im odňaté licencie Napríklad eh, aj BBC bola odňatá licencia. Tiež eh, naďalej nezávislí novinári sú svojvoľne zadržiavaní a index eh, svetovej tlače je na jednej z posledných priečok, čo sa týka slobody médií. Sloboda prejavu, to je jeden z parametrov, ktorý sa podsudzuje v týchto správach. Keď prebehnú voľby v tomto roku, bude táto téma veľmi rezonovať. 2. oktobra 2019 e, policia zadržala štyroch novinárov na základe e, toho, že údajne ohrozili e, bezpečnosť štátu. O 30 dní by sa mal prijať rozsudok a preto je mimoriadne dôležité, aby Európska únia a tiež náš vysoký predstaviteľ prijali príslušné kroky a aby zaistili, že ten naznačovaný 15-ročný rozsudok odňatia slobody nebude potvrdený. E, ďalej, e, východoafrická komunita, Africká únia musí brániť e, burundské obyvateľstvo. Situácia, v ktorej je táto krajina je naozaj hrozná a musí sa zlepšiť. To je jediný spôsob vpred. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu SAD dostáva slovo pán pani Santos na minútu. Proszę o włączenie mikrofonu. No sloboda prejavu v burundi je ohrozovaná. Došlo tam k viacerým e, prípadom zadržania štyroch novinárov, okrem iného a ich vodiča v minulom roku. To je len jeden z mnohých príkladov v dlhom zozname podobných e, prípadov porušovania ľudských práv OSN, prostredníctvom svojho generálneho tajomníka a tiež Rady pre ľudské práva upozorňuje na túto vážnu situáciu už dlhodobo a tiež došlo k e, vraždám, svojvoľnému zadržiavaniu. Toto všetko sa priamo spomína a je v správe EÚ. Všeobecne panuje v krajine prostredie beztrestnosti, prípady porušovania slobody prejavu, ktorým sa dnes vyjadrujeme to je len príklad eh, všeobecného prostredia v krajine, ktoré pretrváva. Musím mu venovať pozornosť. Štyria novinári, ktorí boli zadržaní, zatknutí koncom minulého roka. Kamikazi, Idumbuza, Mupezenci, Eririmada a ich vodič, pán Mazabarkiza. Toto je jasný prípad porušovania ľudských práv. Ďakujeme pekne. Teraz eh, nasleduje pani Charanzová. Skupina Renew na dve minuty. Ďakujem. Burundi je vystavené e, opakovaným krízam v posledných piatich rokoch. Súčasť e, opozície e, je vystavená mučeniu, zadržiavaniu, dokonca došlo k vraždám. Novinári sú prenasledovaní, obťažovaní a svojvoľne sú zadržiavaní. V krajine panuje úplná beztrestnosť pre páchateľov a tisíce utečencov z Burundi e, utekajú, aby unikli pred násilím a humanitárnou krízou. V už e, tak či tak neblahej situácii prezidentské voľby tento rok e, môžu spôsobiť ešte väčšiu nestabilitu a môžu vyvolať ďalšie násilie keď sa ľudia hlásia k tomu, že sa pridajú k ozbrojeným opozičným skupinám. Je treba, aby vláda konala okamžite, musí chrániť svojich obyvateľov a musí zaistiť ich práva, aby boli dodržané, aby sa predišlo eskalácii tejto situácie. Vláda tiež musí prepustiť uväznených novinárov a musí zastaviť cenzúru v spoločnosti. V princípe právneho štátu sa musia dodržiavať a demokracia sa musí posilniť. Inak totiž krajina sa bude ďalej rozkladať, je tam reálne riziko. Za týchto okolností Európska únia nemá na výber, musí pozastaviť finančnú podporu burundskej vláde. Teda takéto rozhodnutie už prijala, ale nesmieme predsa e, sklamať burundské obyvateľstvo. Musíme posilniť našu rozvojovú spoluprácu, musíme pomôcť e, zmierniť tú humanitárnu krízu a musíme byť pripravení a poskytnúť všemožnú pomoc v snahe zaistiť pokojný demokratický mierový proces. Ďakujeme pekne teraz za skupinu zelených. Nasleduje pani Alice Kunke na minútu. Ďakujem. Som veľmi vďačná za to, že sme my inštitúciou v Európskej únie, ktorá sa vyjadruje k situácii v Burundi, že nezatvárame oči a nemlčíme vo svetle diania v krajine musíme veci kritizovať. Je nepripustné, aby boli novinári prenesledovaní. Vláda v Burundi musí prepustiť všetkých nezákonne zadržaných. Európska únia sa musí ujať riedece úlohy. Môžeme preto uplatniť rôzne mechanizmy, ktoré máme k dispozícii, aby sme túto situáciu zastavili. My, skupina zelených, k téme chceme vyzvať všetky členské štáty EÚ aj e, ostatné subjekty, aby posilnili občianskú spoločnosť v Burundi, tiež aktivistov v oblasti ľudských práv, je treba zaistiť dodržiavanie dohody z Aroše. Skupina zelených požaduje a vyzýva a pána Jozefa Borela, aby pri dialogu s africkým spoločenstvom apeloval na otázku Burundi. Ďakujeme pekne. Teraz e, za skupinu ECR dostáva slovo pán Čarnický. Vstąpienia jedna minúta. Pani przewodnicząca. E, Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, pán komisár, ja som v eh, Burundi bol a vlastne navštívil som aj tie susediace krajiny, Tanzániu a Kongo. Myslím si, že môžem povedať, že situáciu v krajine poznám. Je to krajina s dlhou históriou, táto história tejto krajiny sa datuje ešte do vzdialne, vzdialnejšej minulosti než história niektorých európskych štátov. Musíme ako únia konať. Musíme žiadať prepustenie novinárov. Musíme žiadať slobodné voľby na jar tohto roku. A Ešte čo je dôležité, jedna vec. Musíme byť eh, schopní vyvinúť tlak na to, aby sme neposkytovali finančné prostriedky krajinám, ktoré nerešpektujú demokratické princípy. Takže nech sa páči, pán Castaldo. Nie je bohužiaľ prítomný, nevidím ho v sále. Nuž, poprosím pána Zuriňa na minútku. Ďakujem veľmi, pekne. Sme svedkami eh, závažného vývoja v tejto krajine. Musíme preto vyslať razantné posolstvo, pokiaľ je dodržiavanie ľudských práv a slobody prejavu. Spojené národy podporujú túto krajinu. Mimovládky sú v teréne, ale sloboda prejavu je ohrozená. Vidíme, čo sa deje Vidíme, čo sa deje, aká, aká, je, uh, aká je retorika v krajine, aká je politická retorika v krajine nebezpečná. A v závere roka budú voľby, musíme podporiť slobodné voľby, musíme musíme podporiť túto krajinu aj s pomocou našich kolegov z SVČ, ktorí pôsobia priamo v krajine. Musíme sa pozrieť na to, čo presne sa dá urobiť na to, aby sme, aby sme potrestali neustále porušovanie ľudských práv v krajine. Sociálny pokoj v krajine je nesmierne dôležitý. Je dôležité na to, aby sme dokázali bojovať proti chudobe v tejto krajine. Nech sa páči. Pán Benio na, dve, na dve minúty. Nech sa páči, za Riniu. Ďakujem veľmi pekne. Sme svedkami porušovania ľudských práv. Správa OSN zo septembra minulého roka ukazuje, že polícia, spravodajská služba, dokonca aj mládežnícke krídlo vládnúcej strany sú zodpovedné za zabíjania, e, že svojvoľné zatýkania opozičných politikov a ich rodín. Jedným z prvých krokov, ktorý musíme urobiť, je podporiť slobodu prejavu, ale sloboda prejavu je takisto, ehm, takisto sa na ňu ehm, útočí v Burundi. Licencia BBC v Burundi bola zrušená a dokonca ani deti nie sú v bezpečí. Minulý rok boli tri školáčky, ehm, boli zatknuté za to, že si googlili obrázok prezidenta. Nedávno policia zatkla štyroch e, novinárov a ich šoféra čelia, e, odňa, čelia trestu odňatia slobody v dĺžke 15 rokov. Musíme zatlačiť na burundskú vládu, aby týchto novinárov prepustila, aby prestala s perzekúciou slobodných médií a opozičných politikov, aby prestala potlačať slobodu prejavu. Burundi je signatárom medzinárodného dohovoru k občianským a ľudským právam, v rámci ktorého je zakotvená sloboda prejavu. Je nezmene dôležité zabezpečiť to, aby nadchádzajúce voľby boli spravodlivé a slobodné, pretože to je jediná cesta k pokojnej demokratickej spoločnosti. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán eh, Gil na minútu a pol. Veľmi pekne ďakujem zdá sa mi zvláštne, že sme tu dnes v parlamente v Štrásburgu a že diskutujeme o slobode prejavu v Burundi, keď vlastne e, vzhľadom na pravidlo, ktoré definoval parlament tento týždeň. Ja ne, nemôžem slobodne prejaviť svoj názor tým, že by som si položil na, našu národnú vlajku tu na stôl pred seba naozaj poučate iné národy o slobode prejavu, keď vy potláčate a upierate kolegom tu na pôde parlamentu právo pyšne si vystaviť svoju národnú vlajku, čoho sa bojíte. Áno, pomôžte ostatným zlepšiť situáciu nich doma ale upracte si takisto aj doma. My Briti odchádzame, berieme si naše vlajky so sebou, ale prestante byť pokriteckí a umožte aj ďalším poslancom eh, vyjadriť svoj názor a vyjadriť a vyjadriť svoju identitu a umožnite im si vystaviť národné vlajky na stoli. Ďakujem veľmi pekne pani Nena Gil na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem pani predsedajúca, pán komisár. Nuž, eh, chcela by som sa eh, zacieliť eh, na na Kristinka Mikázy, Agnes Diburusa, Terence a Gide Harimama. Boli to štyria novinári, ktorí si urobili svoju prácu, vyšetrovali jednotlivé kauzy a volali po spravodlivosti. A teraz im hrozí 15-ročný trest odňatia slobody. Boli, za, boli zatknutí vraj kvôli tomu, že podkopávali bezpečnosť štátu. Ale ale išlo len o to, aby sa svet nedozvedel o porušovaní ľudských práv v Burundi. Ja sa chcem preto spýtať komisie, a čo urobí ESVČ? Ako zatlačí na vládu, aby prepustila týchto štyroch novinárov? Ako využije pakový efekt napríklad tých 400 miliónov eur, ktorých je, ktoré sú alokované v rozvojovom fonde? A s blížiacimi majovými voľbami, ako sa ubezpečíte, že prezident Zima um, buď sa, sa, sa zasadí o slobodu prejavu? Ako zaručíte, že voj, voľby budú spravodlivé a slobodné? Pani predsedajúca, toto je pravdepodobne môj posledný prejav na plenárke. Bolo mi cťou, že som mohla hovoriť za tých, ktorí nemôžu za seba vystúpiť. Som rada, že som využila túto platformu a že som dokázala a že som mohla prejaviť e, svoj nesúhlas s porušovaním ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne, pán Balt, na minútu. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca sloboda prejavu je um, v tejto krajine spochybňovanou hodnotou, ale táto hodnota je nesmierne dôležitá pre demokraciu, pre demokratický proces. Dnes dnes, eh, dnes ale tieto princípy, princípy ľudských práv nie sú v Burundi dodržiavané. Um, tie, tie informácie, ktoré dostávame o tom, čo sa deje v krajine, sú strašné. Um, vláda, vláda nerešpektuje ľudské práva, perzekvuje ľudí a Ľudia tam žijú v nebezpečenstve. Európska komisia a Európsky parlament by mali zohrať zásadnú úlohu, pokiaľ ide o monitorovanie situácie pred voľbami. Musíme sa, na, musíme sa naozaj vyhnúť tomu, aby došlo k, k manipuláciám. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán Castaldo na minútu a pol. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Rok 2020 by mohol byť rokom veľkých zmien pre Burundi. V máji by sa mali konať prezidentské voľby a parlamentné voľby. No a po, po, po tom strašnom období, e, ktoré začalo v roku 2015, ale, ale v Burni dochádza k obrovským porušovaniu ľudských práv. Prezident Ziza um, E, sa dopustil obrovských zločinov, krvavo potlača demonstrácie, e, e, v krajine sa, krajine sa odohrávajú mimosúdne zabíjania, krvavé potlačenia nepokojov. Ehm, ľudia sú ohrozovaní, politickí oponenti čelia uväzneniam. A Mnohí aktivisti, novinári čelia zastrašovaniu, svojvoľným, svojvoľnému zatýkaniu, svojvoľným procesom. Ja sa, mňa to naozaj trápi. Trápi ma to, čoho sme svetkom. Je to veľmi nebezpečné aj vzhľadom a ako, ako, ako zabezpečíme, že, že voľby budú slobodné a spravodlivé, keď dochádza k takýmto represiám. Burundi potrebuje trvalé politické riešenie, ale súčasná vláda nerešpektuje medzinárodné dohody. Um, dohoda z roku 2000, e, to už nikto, nikto už e, tieto veci nerešpektuje. Podkopáva sa mier, potrebujeme, potrebujeme vyslať jasný signál ako Európska únia potrebujeme pripomenúť aj klauzuly dohody z Kotonu, ktoré sa, ktoré sa týkajú ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Um, ehm, primate modrú kartu? Pán Tomislav Sokol, nech sa páči. Položte otázku na 30 sekúnd. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Vy ste hovorili o problémoch v Burundi, ale toto nie je jedinou krajinou, kde sa takéto veci v Afrike odohrávajú. V parlamente diskutujeme intenzívne o, o situácii v Afrike, ale čo naozaj môže EÚ urobiť na to, aby ovplyvnila priebeh tejto krajine, aby skutočne e, ovplyvnila vývoj pozitívnym spôsobom, ale skutočne ako nájde EÚ jednotný hlas a ako môže ovplyvniť veci na globálnej úrovni. Veľmi pekne ďakujem, pán Castaldo. Máte možnosť zareagovať. Veľmi pekne ďakujem za túto dôležitú otázku, vážený kolega. V prvom rade, áno, pravda, nie je to jediná krajina, ale e, o to dôležitejšie je e, rešpektovať e, ľudské práva, tak ako boli zakotvené v, v dohode z Kotonu. Vlastne e, ustanovenia tejto dohody neboli nikdy uplatňované. E, Nestačí len pozastaviť finančnú pomoc, ale treba uvaliť aj sankcie na tých, ktorí sú odpovední za, za, za to, čo sa tam deje. Tam doš- je tam konflikt medzi Hutujmi a Tuciami. Um, a Dovolte mi povedať, že skutočne musíme využiť všetky možnosti a snažiť sa o jednotnú pozíciu členských štátov. Nemôžeme, nemôžeme dovoliť, eh, že niektoré členské štáty za chrbátom rokujú a že, a že nerešpektujú oficiálnu pozíciu vysokého predstaviteľa a Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem. Ehm, máme tri vystúpenia ešte, e, žiadosti o tri vystúpenie. Pán Pospíšil, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúci. Ja som... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som si pozorne vypočul celú diskusiu. Ja súhlasím so všetkými kolegami. Situácia v Burundi je kritická a ja ďakujem aj predkladateľom tejto správy. Najmä v situácii, ktorá tu bola, ehm, o ktorej sa tu hovorilo. Ehm, Burundi budú prezidentské a parlamentné voľby a skutočne by sme ako Európska únia, a to je otázka na vás, pán komisár, mali by sme urobiť maximum, by sme vhodnou diplomatickou cestou, ekonomickými nástrojmi urobili maximum preto, aby tie voľby prebehli demokraticky demokratické. To by mal byť cieľ dnešnej e, rozpravy. Môžeme hovoriť, ako je to tragické, ako tam zaobchádza s opozíciou, s novinármi, ale cieľom tohto zasadnutia by malo byť to, čo vlastne robíme preto, aby, aby v maji prebehli aspoň trochu demokratické voľby. Situácia nebude ale jednoduchá, pretože kolega hovoril, že súčasný prezident nechce analyzovať. Niektorí analytici hovorili, že naopak kandidovať bude, čo by bolo v rozpore s burundskou ústavou. Čaká nás náročná cesta, aby sme Burundi pomohli, aby v maji máji prebehli demokratické voľby. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Ďalší rečník na jednu minútu. Nemá pána posla v takým... Pán poslanec nie je prítomný, potom odovzdávam slovo. A nie, pán, pos, pán poslanec je prítomný, nech sa páči. Pán posel Eugen Tomak. Pán poslanec Eugen Tomak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 treba povedať, že mnohí občania vzhliadajú k Európskemu parlamentu a očakávajú od nás, že budeme dodržiavať tieto princípy a tieto hodnoty. Um, naši e, to, toto sú všetko zakladajúce hodnoty Európskej únie. Musíme podporiť novinárov, ktorí odvádzajú svoju prácu je veľmi dôležité, pretože tu máme najväčšiu diplomatickú službu vo svete a táto služba by sa mala viac zapájať um, do, do tejto práce a keďže máme, máme te, takéto možnosti, ľudia k nám zhliadajú a dúfajú. Ďakujem veľmi pekne. Pán Juan Fernando. López Aguilar, nech sa páči na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. V novembri som mal tú čas, že som sa zúčastnil na parlamentnom zhromaždení um, pre Afriku, pre krajiny AKT a diskutovali sme o budúcnosti s africkými krajinami práve v období po prijatí dohody z Kotonu. A na tom istom zhromaždení Európska komisia a Európsky parlament hovorili o tom, že, Bar- že Burundi, ktoré susedí s, s Rwandou, ktorá zažila strašidelnú genocídu, porušuje, porušuje článok 96 dohody z Kotonu. A Burundi je jedným z, jednou z najchudobnejších krajín. 50 e, rozpočtu závisí od zahraničnej pomoci. Aj, aj za takýchto podmienok e, e, Európska únia poskytuje humanitárnu pomoc. Preto, preto máme povinnosť žiadať o to, aby nadchádzajúce parlamentné, prezidentské a miestne voľby, aby sa odohrali v atmosfére, v rámci ktorej sa nebude tolerovať neustála represia novinárov, um, svojvoľné zatknutia, kde sa budú uväzňovať kde sa bude, sa bude konštantne mučiť. Čiže pod, máme morálnu autoritu a ja žiadam o komisiu, aby uplatnila túto morálnu autoritu. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár Janez Lenarčič má v tejto chvíli slovo. Nech sa páči. Vážená pani mm, predsedajúca, vážení poslanci, Zdelám vašu znepokojenosť v súvislosti so situáciou v Burundi. Pripomínam, že v decembri minulého roku ráda potvrdila potrebu uplatňovať e, príslušné opatrenie podľa článku 96 dohody z e, Kotonu. Domnievame sa, že kríza v Burundi musí byť v stredobode pozornosti nášho programu a budeme spolupracovať s partnermi v OSN, Africkej únii a africkými regionálnymi organizáciami. Existujú náznaky toho, že e, ponutie sa môže ešte viac vyostriť ešte pred voľbami e, e, porušenie ľudských práv základných ľudských práv a najmä slobody prejavu, slobody zhromažďovania a slobody spolčovania toto všetko pretrváva v celej krajine. E, e, Prípad e, uväznených novinárov, o ktorom ste hovorili viacerí, Chcem vás ubezpečiť, že pre Európsku úniu e, táto kauza je v stredovode pozornosti počas našich rokovaní s orgánmi Burundi. Viackrát sme to nastoľovali, koordinujeme našu činnosť e, s ostatnými partnermi, nenecháme to tak. Vyšetrovacia komisia o, o, o Burundi v najnovšej správe v septembri odsudila e, o vzdušie strachu a zastrašovanie všetkých osôb, ktoré nepodporujú vládnúcu stranu. E, komisia nastolila otázku vážnych porušení ľudských práv, e, pričom niektoré z týchto porušení sú predmetom sa považujú za medzinárodné trestné činy. Nie, myslím si, že musíme brať ako samozrejme, že situácia sa môže iba zhoršovať. Nie je to v záujme nikoho. V každom prípade nie je to v záujme Burundi a e, e, ľudu tejto krajiny. Chcem vás ubezpečiť, že Európska únia nemá e, v úmysle ponechať Burundi na pospas osudu. Európska únie veľmi aktívne sa angažuje v tejto krajine, spolupracuje s občianskou spoločnosťou, ľudskoprávnymi aktivistami a posilňuje odolnosť obyvateľstva. Počas nasledujúcich štyroch mesiacov pred voľbami bude nevyhnutné, aby Burundi sa pokusila zabezpečiť dôveryhodný, eh, eh, transparentný, inkluzívny volebný proces, aby vytvorila politický a občianský priestor, aby skončila s prúsovanie ľudských práv a beztrestnosťou rešpektovania ducha a písmena e, dohody z Ruša sú veľmi dôležité. Vyzývam Burundi, aby vykročila touto cestou. Konštatujeme, že existujú určité prvky, na ktoré môžeme nadvezať. Je tu určitý kódex správania sa, ktoré podporujú politické strany. A prezident Burundi opätovne e, povedal, že sa nebude uchádzať o e, štvrté znovu zvolenie. Ak Burundi e, vykročí touto cestou, môže ratať s tým, že Európska únia bude ju sprevádzať touto cestou. Ďakujem pekne. E, obdržali sme 6 návrhov uznesenia. Týmto končím rozpravu. Uznesenie bude predmetom hlasovania dnes na poludne. Ďalej prejdeme k ďalšiemu bodu programu, konkrétne Ide o tému Nigérie, najmä nedávne teroristické útoky. Ešte raz pripomínam, že ak sa chcete ujať slova v rámci postupu modrej karty, môžete využiť buď tradičnú metódu s vyhnutím papiera alebo elektronický postup. Pokyny a zariadenie sa nachádzajú e, pri vchode do sály. Teraz dostáva slovo pani Asita Kanko na minútu ako jedna z autoriek. Vráťte naše devčata. Spomente, pred e, šiestimi e, e, rokmi tento hashtag vyzval skupinu Boko Haram, aby prepustila stovky školáčok. Viac ako stovka týchto devčat sa ešte nevrátila do dnes domov. Je to strašný osud pre ne a ich rodiny. Vieme si predstaviť, nakoľko to bolí. E, na Nigéria už príliš dlho je predmetom e, násilných e, činov. Je to krajina subsahárskeho regiónu, ktorá straca svoj hospodársky a iný potenciál Nigérie, ktorá má obrovské ropné bohatstvo, mohlo by byť vedúcim príkladom eh, hodným nasledovania v regióne. Namiesto toho takmer dennodenne eh, obyvateľa Nigérie zomerajú v dôsledku mm, eh, teroru. Mm, milióny opúšťajú svoj domovy, žijú v strachu. Európa musí naďalej podporovať obyvateľov Nigérie, podporovať regionálnu spoluprácu a podporovať reformy smerom k bezpečnosti. Naše e, odhodlanie e, musí pomôcť e, skoncovať náboženským násilím, musíme skoncovať s destruktívnym šírením teroru. Ďakujeme veľmi pekne. Pán poslanec Erik Markár, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým kolegom ktorí pomerne krátko mm, e, pripravili, dohodli sa na e, tak e, širokej uznesení. Musíme upozorniť na núdzový stav v oblasti Ehm, ľudských práv. Baku Haram ehm, byl viac ako 60 tisíc ľudí. Je to po eh, Irane, eh, Afganistane na tretom mieste z hľadiska hm, terorizmu na východe krajiny. 3 milióny ľudí boli vyhnaných, 7 eh, miliónov ľudí sú závislých od humanitárnej pomoci. Je hm, treba uvedomiť, že kresťania ehm, sú prenasledovaní kvôli svojmu náboženstvu. Mm, jasne o tom hovorím v našom uznesení. Nejde tu o náboženskú vojnu, ide o prerozdeľovanie zdrojev a musíme jasne povedať, mm, že mm, aj klimatická e, e, kríza e, nie len v budúcnosti bude ovplyvňovať naše životy, ale už v súčasnosti podkopová hospodárskú stabilitu na mieste ľudia nemajú žiadnu perspektívu, nevedia sa zorientovať a musíme jasne povedať, e, že mohli by sme lepšie e, prispieť k tomu, aby sme práve na mieste poskytovali pomoc naša e, rozvojová pomoc častokrát je ovplyvnená vlastnými zaujímami a nie obyvať, záujmami obyvateľov Nigérii musíme povedať, že e, e, lokálna e, rozvojová spolupráca musí byť predovšetkým zameraná na boj s chudobou. Chceme, aby čo najmenej ľudí utekalo z Nigérie nie smeme uzatvoriť tam granice. O tom písali holandské noviny. Považujem toto uznesenie za dôležité Máme sa viac na toto sústrediť, e, na to, aby sme priamo na mieste pomáhali ľuďom, aby nemuseli utekať. Ďakujem veľmi pekne. E, srdečne vás všetkých e, vítam tu, ako aj tých, ktorí nás potenciálne sledujú z diálka. Mm, je tu uznesenie v súvislosti s útokmi na kresťanov. Napríklad v decembri minulého roku mm, došlo k otrasným nasilným činom. Keď e, hovoríme o systematickom e, vraždení ľudí, zdá sa, že parlament za každým váha a preto apelujem na vás, aby v spoločnom uznesení by sme spomenuli tieto otrasné činy. Mali by sme e, hovoriť o otrasných útokoch počas Vianoc na kresťanov v mene islámu. Smeme to e, zemej spod koberec páchania islamistami trestných činov proti kresťanov E, musí byť odsudené. Títo kresťania boli e, e, brutálne zavraždení príslušníkmi islámskych milícií. Musíme hovoriť o núzom stave ohrozených kresťanských spoločností v Nigerii a, východ, Afrike. Slovo má pán poslanec Zorinho. je tu e, e, e, v Nigerii už viac ako 10 rokov trvá ozbrojený konflikt medzi ozbrojenými islamistami. Je veľa odidencov ľudí, ktorí trpia Ehm, ehm, páchajú sa násilné trestné činy, vrátanie sexuálnych eh, trestných činov eh, voči ženám. Eh, to je podporené ehm, pocitom neistoty. Najnovšie teroristické útoky vyžadujú hm, potrebu hm, chrániť územia, bojovať proti teroristom orgány presadzujúce práva by mali trestne stíhať takéto činy. Mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v teréne, sa snažia bojovať proti nedostatkom strávania, pomáhať ženám a deťom. Situácia miestneho obyvateľstva sa zhoršuje. Musíme súrne pomáhať, posilňovať mier a, a e, hospodárskú stabilitu e, v krajine. Sú to aj migračné toky z tejto krajiny, ktoré sú e, naliehavým problémom. Musíme posilňovať našu spoluprácu v boji proti terorizmu. Všetky druhy náboženského extrémizmu majú byť odsudené. Malo by to byť nielen vnútroštátnou prioritou, ale prioritou nás všetkých Situáciu v Nigérie ovplyvňuje aj našu bezpečnosť. Vieme, že africký kontinent a to, čo sa v ňom deje, ovplyvňuje celý svet a konkrétne aj Európsku únie. Musíme sa všetci snažiť bojovať s touto pliagou. Ďakujem veľmi pekne, pán Urban. Ďakujem veľmi pekne. Nigéria je veľkým, je, je, je najväčším producentom e, ropy v Afrike. Je to krajina bohatá na zdroje, ale viac ako polovica jej populácie žije v chudobe. Okrem toho e, v krajine vládne e, násilie, ženy, dievčatá trpia sexuálnym vykorisťovaním. Je to štát, ktorý kriminalizuje humanitárnu pomoc a prácu mimo vládok. Um, v žiadnom, na, na žiadnom mieste eh, ne, nemôžu byť teroristické siete eh, ospravedlním toho, aby boli porušované ľudské práva. Musíme volať po rešpektovaní medzinárodného humanitárneho práva Musíme volať po neutralite humanitárnej pomoci a musíme žiadať, aby naše musíme žiadať, aby boli potrestaní tí, ktorí nerešpektujú ľudské práva a, a poškodzujú životné prostredie. Nemôžeme ani vzhľadom na Green Deal, nemôžeme skrývať, že, že delta rieky Niger je, naj, je najznečistenejšou oblasťou sveta. Chudoba, e, násilie, zlá ekonomická situácia, toto všetko tlačí ľudí k tomu, aby, aby utekali z Nigérie. Mnohí riskujú svoje životy a snažia sa utiecť z, z, z krajiny. Sú, sú, sú obeťami násilia a podobne. Musíme musíme sa zacieliť na príčiny zodpovednosť a potrebnú koherentnosť európskych politík, pokiaľ ide o to, ako pôsobia európske nadnárodné spoločnosti v Nigérii alebo aj v iných krajinách. A len tak porozumieme migračným klokom. Nestačia, to, nestačia, nestačia, da, nestačí dávať peniaze Afrike. Musíme si premyslieť aj ďalšie politiky, aby sme dokázali pomôcť tomuto kontinentu. Teda ani almužny, ani prázdne slova. Buďme konzekventní. Našou, pol, našou, našou politikou musíme zmeniť smer a e, veďme inú politiku voči Afrike. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. A teraz pán Zdechovský, vážna pani predsedajúca, vážený pán komisár. Kým sme navrhovali uznesenie o situácii v Nigerii na pôde Európskeho parlamentu, ohľadom 11 popravených kresťanov ehm, došlo v Nigerii k ďalšiemu ohavnému činu. V stredu minulého týždňa nigerskí ehm, ozbrojenci uniesli ehm, štyroch misionárov z ich seminárov. Ak pridáme tento únos k vraždám, masakram, násilnostiam, útlaku, lúpežom, nútenému vysťahovaniu a ďalším zločinom proti ľudskosti, dostaneme eh, hrozivý obraz o tom, a čo eh, eh, sa deje v súčasnosti v Nigerii. Viac ako 6 tisíc zavraždených kresťanov, moslimov a ďalších obyvateľov Nigérie počas uplynulých 5 rokov. 3600 devčat a chlapcov vo vojenských zajateckých táborov. 2 milióny ľudí na úteku. To sú iba e, E, útržky z toho, čo sa v súčasnosti deje e, v Nigerii e, štát nemá kontrolu nad militantnými väčšou islamistickými zbrojnými skupinami. Boko Haram je jednou z najväčších skupín, ktoré páha v Nigerii také hanebnosti, že sa dá hovoriť o cielenej genocíde. A títo hanebnosti môžeme porovnať iba s nacistickým alebo komunistickým režimom. Nigéria teraz e, prebieha presne to, čo prebiehalo v Iraku alebo v Afganistáne. E, treba neustále upozorňovať e, nigerskú vládu na túto negocídu a chcieť od nej, aby sa snažila hľadať riešenie tejto situácii. Nestačí iba um, Začať, treba začať niečo robiť s touto situáciou. Ďakujem pekne. Pán Benjon. Ďakujem, pani predsedajúca. Nigéria je takmer e, e, štát, ktorý úplne zlyhal a bolo v tejto situácii už 10 ročia a to kvôli e, nesvara medzi politickými stranami nedokážu riešiť skutočné problémy krajiny. Napríklad Napriek určitému pokroku na strane vojenskej síly Boko Haram stále ohrozí bezpečnosť na severozápade. Dochádza k odvlečeniu ľudí e, e, útokom samovražedníkov na ľudí. Ľudia stále zomerajú. E, Baku Haram útoče aj cez hranice v Čade, v Kamerúne. 10 ročia konfliktu, stretov medzi nomádskymi populáciami a osídlencami e, ešte viac zhoršila bezpečnostnú situáciu v krajine. Ženy a deti sú najzraniteľnejšie v tomto konflikte. Deti často sa rekretujú teroristickými skupinami, ktorí využívajú ako e, vojakov alebo samovražedných útočníkov. E, e, v dôsledku tohto násilia sa vyhaňajú ľudí Občianská spoločnosť sa snaží e, bojovať proti e, svojvoľným e, zatnutiam a mučeniu, ale práve úrady Nigerii by mali rešpektovať ľudské práva a ísť príkladom. Prezident Bahari v roku 2019 bol no, znovu zvolený, keď sluboval, že porazí násilný terorizmus E, zo strany takých skupín ako Baku Haram. Je najvyšší čas, aby e, všetky úsilie e, štátu sa sústredili na splnenie sľubov a na implementáciu komplexnej stratégie. Táto stratégia sa vypracovala, avšak sa neuplatňuje. ESVČ Európskej únie a členské štáty musia pomôcť, poskytnúť technickú pomoc. Mali by sme podporiť snahu um, Nigerii bojovať proti terorizmu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene politických skupín, v mene EPP, e pani e, Zovko. V prípade, e, že chcete použiť postup modrej karty, môžete to uplatniť po vystúpení Eh, jednotlivých rečníkov. Eh, v Nigerii je 19 mm, miliónov eh, kresťanov. Je to polovica obyvateľov. Historicky rivalita medzi islamským a muslimským obyvateľstvom sa zhoršilo pre radikálny islamizmus Mm, Boko Haram a mm, islamský štát e, útočí proti policajným stanicám, školám, náboženským ustanovizňam. Podľa humanitárnych organizácií viac ako 6 tisíc kresťanov bolo zavraždených od roku 2015 džihadistskými skupinami. Najnovšie správy z minulého týždňa, z 8. januára, hovorí o tom, že moslimovia e, zautočili na kresťanskú dedinu v strede Ehm, Nigérie vraždili 13 ehm, civilov. Koncom decembra sme boli svedkami viacerých útokov proti e, e, kresťanským dedinám. E, zomrelo viac ako 30 ľudí. Zodpovednosť zobral na seba Islamský štát, ehm, západoafrická provincia a pod vedením Abu Igra v Sýrii Mm, títo e, ohavnosti boli odsúdení, ale chýba tu efektívny postup. Bezpečnostné zložky Nigerii častokrát prehľadajú mm, prenasledovanie kresťanov. Kolegovia, e, stále e, diskutujeme o násilných útokoch proti náboženským menšinám. Je najvyšší čas, aby medzinárodné spoločenstvo uznalo E, prenasledovanie kresťanov po celom svete. Africko, Afrika je mm, mm, kontinentom s vyhranenými náboženskými e, mm, postojmi. Mali by sme využiť finančné nástroje, aby sme podporili rozvoj e, v tomto regióne, aby sme chránili náboženské menšiny Musíme podporiť medzi náboženský dialog v rámci diplomatických vzťahov s tretimi štátmi. Pred mesiacom Európsky parlament e, udelil Sacharovú cenu e, moslimskému martýrovi a tým by sme mali nabadať krajiny ako Nigeria, aby uznali tie škody, ktoré sa páchajú na e, ľuďach mali, nemali by sme sa hanbiť nazvať trestným či trestným činom. Ďakujem pekne. Teraz pani Arena. Skupina socialistov demokratov ďakujem. Nigéria je e, krajina najľudnatejšia v Afrike, je tam viac ako 200 miliónov obyvateľov, pričom sa odhaduje, že sa to zvýši do roku 2050 na 500 e, miliónov. Je to tiež najsilnejšia ekonomická krajina v Afrike. Je to jeden z ekonomických obrov Afriky. Je vystavená rôznym tlakom Boko Haram, ktorý okupuje severovýchod e, a taktiež sa pokúšajú teroristické útoky už veke 10 rokov, tisíce zavraždených, ale milióny tiež presídlených osôb Tiež tam dochádza k tlakom medzi e, pastiermi a polospodármi. E, to nie je ani etnický, ani náboženský konflikt, ale e, vyplýva to z klimatických zmien. To spôsobuje, že pastieri musia okupovať úrodnejšie územia, ktoré sú k dispozícii polospodárom. Tiež to je poznačené obchodom zbraní, so zbraniami z Líbie a to ešte ďalej prispieva k zhoršovaniu konfliktov v Nigerii. Je treba eh, vykonať viacej krok, krokov. Poprvé, je treba mať pod kontrolou embargo eh, zbraní v tomto regióne medzi Líbiou a Nigériou ďalej, čo sa týka prírodných zdrojov Nigérie, ropa, plyn, ale taktiež kovy. Vďaka tomu by obyvateľstvo malo možnosť rozvíjať sa. Musí mať k dispozícii tieto zdroje. Eh, pripomínam, že došlo nedávno k prípadu, že firma Shell, ktorá zneužíva prírodné zdroje krajiny, bola zakomponovaná do ozbrojených útokov. 10 miliónov ľudí je obeťou nestability v krajine. Ďalej sú v krajine problémy spojené s obchodom s drogami, s prostitúciou, obchod s ľuďmi. A to je na prospech veľkým globálnym subjektom. Tiež globálne firmy využívajú daňovú situáciu v krajine. Nigeria musí byť e, e, vnímaná ako významná partnerská krajina, pretože stabilita v Nigerii je kľúčová pre celý región Afriky. E, Sahel, Čad, Kamerún, to sú susedské krajiny 4000 kilometrov hraníc, ale taktiež Gnisky záliv to je v súčasnosti miesto, kde prebieha intenzívne obchod s nelegálnymi komoditami, teda Nigéria musí byť privilegovaným partnerom Európskej únie spomedzi afrických krajín. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje e, skupina Renew, konkrétne e, pani Rodriguez Ramos. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Nigéria je e, je treťou krajinou vo svete, ktorá je najviac ohrozená terorizmom. Ako už bolo povedané, násilie Boko Haram túto situáciu ešte zhoršuje Dochádza ku konfliktom, k násiliu, dochádza k etnickému násiliu, násiliu medzi náboženskými skupinami a e, samozrejme prebieha tam aj súboj o zdroje medzi pastiermi a poľnohospodármi. No a v tomto kontexte je situácia, sa, sa, sa situácia, situácia v Nigerii pre tých najzraniteľnejších len zhoršuje. Deti sú diskriminalizované. Um, sú, sú, sú, sú obeťami e, násilia. Dovolte mi, aby som citovala e, najmä situáciu chlapcov a dievčat, ktorí žijú v dramatickej situácii. Rekrutujú ich e, teroristi na to, aby ich využili pri samovražedných atentátoch, ale často ich zadržia vojenské zložky a obvinia ich z kolaborácie s teroristami bez nejakých dôkazov. Podľa medzinárodných organizácií 3600 detí bolo zadržaných a, a vojsko neustále popiera a, a upiera prístup k detenčným zariadeniam, kde tieto deti zadržiava tieto um, pripomíname, že reakcia na boj proti terorizmu a právny rámec by mali chrániť ľudské práva a, a populáciu tejto krajiny, najmä tých najzraniteľnejších. V tomto zmysle nabádame, aby medzinárodné spoločenstvo, uh, komisia, členské štáty naďalej podporovali uh, a vynaložili maximálne úsilie na rekonštrukciu mieru v tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pani eh, Langensipen. ale nie je prítomná v sále v mene zelených, a eh, preto dostáva slovo pán Čekardy. a terembe, akkor természetesen őt is megilleti a hozzászólás. A keď pani Langecinen príde, dostane samozrejme slovo. Grazie. Veľmi pekne ďakujem. Je tu taká indiferentnosť a zatiaľ dochádza k masakrom kresťanov. Terorizmus, eh, terorizmus eh, sa, sa rozmáha po celej krajine. A len pred pár dňami džihadistická skupina Boko Haram rozšírila video, kde, kde, zabil, kde ukazujú, ako zavraždilo 11 kresťanov. Toto sa udialo vo Vianočný deň podľa humanitárnych agentúr minimálne 30 tisíc ľudí bolo zabitých a 30 miliónov e, bolo, bolo vnútorne premiesnených. Európske inštitúcie, ktoré podporujú miera tolerantnosť e, a vzájomnú rešpekt, e, však nič neurobili na to, aby zastavili toto neustále barbárstvo. Každý deň sú životy miliónov ohrozené mm, islam, islamský fanatizmus požiera túto krajinu. Za uplynulé uh, roky uh, religiózny fanatizmus spôsobuje uh, tisícky usmrtených. musíme zastaviť tento krvavý kúpel. Európska únia musí situáciu sledovať. Musíme, musíme hájiť a obhajovať ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Čarnecký. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisár. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hovoríme tu o krajine, ktorá má dlhú históriu, viac ako tisícročnú, Viac ako tisíc rokov sa tam ťažilo a eh, produkovala sa tam eh, železo a taktiež sa vyrábali nádherné terakotové sochy. Táto krajina je teda bohatá, ale napriek tomuto bohatstvu Boko Haram ju eh, pustoší. Boko Haram, aký obraz o tejto krajine šíri celosvetovo? Je to krajina, ktorá trpí v dôsledku úmrtí tisícov kresťanov. Myslím, že náš hlas dnes musí zaznieť e, mimoriadne jasne. Nemôžeme sa len nečine prizerať tomu, čo e, robia teroristi s kresťanmi. A to nie je len o kresťanov. Je našou povinnosťou hovoriť, e, upozorňovať na toto dianie a žiadať od nigerijských orgánov jasný boj proti terorizmu. Ďakujeme pekne. Týmto sme ukončili vystúpenie politických skupín. Teraz nasledujú rečníci individuálni. A odteraz je možnosť uplatniť si postup modrej karty aj elektronicky, aj tradične s dvihnutím papiera. Najskôr dostáva slovo pán Van Dalen za EPP, teda zo skupiny EPP. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Európska únia musí eh, konečne zakročiť. Utrpenie kresťanov v Nigérii je neprípustné, neakceptovateľné. To musí eh, jasne sformulovať vysoký predstaviteľ. Pán Borel musí jasne upozorniť nigerijskú vládu, že táto situácia už nesmie pokračovať a musí sa zastaviť. Teda prestaňme už len rozprávať, začneme konať. Je najvyšší čas, aby obchod a ostatné vzťahy s Nigériou sa zastavili, pokiaľ vláda naďalej bude zatvárať oči pred popravou kresťanov a činnosťou Boko Haram. Európske firmy tiež musia prehodnotiť svoje aktivity v krajine. Nemôžu naďalej vykonávať obchodnú činnosť v krajine, kde sa tak zneužíva moc a prekvita korupcia už naozaj e, nastala chvíľa konať, e, už nestačí len rozprávať. Kresťania trpeli celé roky v Nigérii. Vieme, že došlo k únosu 260 dievčat z E, 120 z týchto dievčat sa ešte stále nevrátilo domov a tie dievčatá, ktoré sa vrátili po únosu Boko Haram, sú poznačené traumou, znásilňované. Zločiny Boko Haram už pretrvávajú celé roky. Kresťania kresťanskí lídry e, sú pravidelne unášaní. Minulý týždeň biskup žiadal o zastavenie násilia voči kresťanom. Jednoznačne odsúdil toto násilie. Povedal, že jediný rozdiel medzi vládou a Boko Haram je v tom, že Boko Haram majú bomby vláda prislúbila, že bude riešiť otázku Boko Harama, ale zatiaľ sú to len prázdne slova. Chceme teda vyzvať predstaviteľov EÚ, aby všemožne vyzvala nigerijskú vládu, aby sa tento problém Boko Haram riešil. Ďakujeme pekne. Pokiaľ by ste eh, mohli, tak prosím, nasadte si sluchadla, lebo je tu modrá karta. Otázka v rámci modrej karty. Prosím. Pán Sokol. Uh, thank you very much. Ďakujem, vážená pani podpredsednička. Vážení kolegovia, kresťania sú naozaj najprenasledovanejšou náboženskou skupinou na svete a toto je téma, o ktorej sa uh, v západných a v európskych médiách vôbec nehovorí. Prečo si myslíte, že to tak je? Prečo toto prenasledovanie kresťanov, prečo sa o ňom nehovorí? Prečo sa stále sústredujeme na prenasledovanie iných náboženských skupín? Čo môžeme my ako poslanci Európskeho parlamentu robiť, aby sme zmenili toto vnímanie zo strany verejnosti? Prosím, odpoveď. Pani predsednička, absolútne súhlasím s mojim kolegom, pretože systematicky sa utlačanie a vraždy kresťanov v Nigérii e, nevenuje dostatočná pozornosť v médiách. A preto sú tieto diskusie dôležité a chcem povedať kolegovi, máme tu aj medzi, pracovnú skupinu pre slobodu e, náboženstva a náboženského vyznania, ktorá bola zriedená, zriadená a ja som počula, že táto téma by mala byť dôležitá na agende tejto pracovnej skupine a o prenasledovanie kresťanov, okrem iného v Nigérii. A my sa už nemôžeme hrať na schovávačku, pretože toto je zásadná téma. Ďakujem. Ďakujem. Prosím, opäť si nasadte sluchadlá. Pani Arena za socialistov a demokratov. Taktiež má otázku v rámci modrej karty. Príjmate? Áno. Ehm, mikrofón, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si poznamenala vašu vôľu žiadať od podnikov, aby sa správali tak, že budú rešpektovať populáciu. Jedinou, jediným problémom je, že vaša skupina EPP systematicky hlasuje proti opatreniam, ktoré sú ktoré sa týkajú európskych podnikov aktívnych v krajinách ako Nigéria alebo v krajinách, kde sú konflikty. Znamená to, že e, vaša skupina odteraz bude hlasovať e, za rozumné správanie podnikov. Rozdiel od toho, ako to bolo do dnes. 30 sekúnd, nech sa páči. Kolegyňa má pravdu. Keď hovoríme o ľudských právach a slobode vierovýznania, tak aj krajiny, ktoré porušujú tieto práva, musíme to s nimi riešiť. To sa týka Nigérie, Saudskej Arábie, Indie. Môžete ich všetky postupne vymenovať. Takže a čo to týka toho, E, že by sme mali robiť viac a ja v mojej politickej skupine sa zostaram o to, aby sme konečne v oblasti ľudských práv a slobody vierovýznania ne, len nehovorili, ale aj konali. Takže prosím, robte to aj vy a môžeme spolupracovať. Ďakujem. A teraz menej socialistov a demokratov pani Jones. Ďakujem. My absolútne odsudzujeme akékoľvek teroristické útoky, nezávisle toho, kde sa odohrajú a predovšetkým ten, aj tento v Nigérii. Pretože e, porušovanie práv žien a detí, toto je jeden z najväčších problémov na svete, sú to vždy tie najzraiteľnejšie e, osoby a my musíme robiť všetko, čo môžeme, aby sme ich chránili na celom svete a predovšetkým v Nigérii sme boli svedkami toho, že sa eh, obchodovalo s ľudskými bytostiami, s devčatami a mnohé z týchto devčat ešte sa nenašli. Takže skutočne musí si pracovná skupina Task Force robiť svoju úlohu, musíme pracovať s Africkou úniou, so všetkými aktérmi z afrického kontinentu. No a ja by som ešte chcela povedať, keďže hovorím posledný krát tu v Štrasburgu na plenárke, že by som chcela poďakovať každému jednému, ktorý Wales dobre zastupoval eh, v priebehu eh, tohto parlamentu, obdobia, ktoré sme tu zažili. Chcem poďakovať všetkým členom Európskeho parlamentu eh, za to, čo urobili pre Velšanov a pre Britov a chcem poďakovať všetkým proeurópskym skupinám vo Walese a Spojenom kráľovstve, ktorý, ktoré vznikli následkom výsledku hrozného referenda. Pokračujte v tejto skvelej práci. Skutočne ste boli fantastickí kolegovia a prajem vám všetko dobré. My chceme poďakovať zase vám. A teraz bude hovoriť v mene Obnome Európu pani Charanzová. Máte slovo, pani podpredsednička. Ďakujem. Boko Haram terorizuje Nigériu už viac než 10 rokov. No a viac než 36 tisíc ľudí bolo zabitých a narastá moc Boko Haram a ďalších teroristických skupín. Útoky zo strany týchto skupín už sú vážnym dôvodom k obavám, ale Nigéria e, čeli aj e, komunálnemu, náboženskému, etnickému násiliu. A zatiaľ tu vládne beztrestnosť v tomto ohľade. Mnohí ľudia, tisíce Nigeričan, ktorí sa boja o svoje životy, utekajú z domov, potrebujú pomoc ale sú tu bezpečnostné rizika, ktoré viedli k tomu, že humanitárne organizácie odtiaľ odchádzajú. Nigerijská vláda musí vystupňovať úsilie, aby si splnila svoju povinnosť voči občanom, musí ich chrániť, musí im zaručiť dodržiavanie ľudských práv a dodržiavanie princípov právneho štátu. Je to veľmi nestabilná situácia a vláda musí deskalovať e, náboženské a komunálne napätie v krajine, ale vieme, že terorizmus nepozná hranice. Európska únia a medzinárodné spoločenstvo musia naďalej robiť všetko, čo je v ich silách a podporovať boj proti terorizmu v Nigérii a v celom regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje pani Bilde za identitu a demokraciu. Ďakujem pekne, pani predsednička, Islamistická infiltrácia eh, v eh, Afriky zdá sa, že v Nigerii hm, šlo tú najhrosnejšiu podobu atentáty, únosy, eh, popravy a kto môže spochybňovať, že e, kresťanské náboženstvo a kresťania sú najpresananejší e, v Afrike aj vo svete. No a um, treba, aby medzinárodné spoločenstvo uh, sa snažilo nápravu. Uh, sa len Francúzsko uh, bojuje proti uh, teroristom uh, na území porovnateľnom s Európou. Uh, nože, uh, západ radšej diskutuje. No a čo, čo no, <coughs> napríklad povedať o opatreniach niektorých MVOčiek proti Nigeričanom a útoky, infantácie tejto organizácie vyvolávajú potrebu opatrnosti a obozretnosti. No a myslím, že tento problém by lepšie vyriešili národné individuálne štáty. Ďalším rečníkom za EKR, pán Bielan. Ďakujem, pani predsednička. Nigéria je jednou z najľudnatejších krajín v, Eur- v Afrike. 200 miliónov občanov. No a potenciálne je to aj veľmi bohatá krajina, pretože má skutočne mnoho prírodných zdrojov, napríklad ropu. Ale konflikt a korupcia, ktoré zasiahli túto krajinu, umožňujú zneužíva tieto bohaté zdroje. Je tam 88 miliónov ľudí, ktorí žijú v chudobe. Avšak najväčšou hrozbou pre túto krajinu je terorizmus. Podľa globálneho indexu terorizmu Nigéria je tretia od konca na zozname, horší sú na tom už len Irak a Afganistan. Kresťania sú najprenasledovanejšou skupinou v tejto krajine. 20 tisíc osôb už prišlo o život kvôli svojej viere. Je tu mnoho utečencov. A my apelujeme na prezidenta, ktorý nastúpil do radu roku 2015, aby účinne chránil občanov. Ďakujeme pekne. Je tu e, modrá karta, prosím. Príjmate? Príjmate modrú kartu? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja som so záujmom počúval túto diskusiu a myslím si, že je skutočne potrebná. Európska únia musí zaujať jednoznačné stanovisko vzhľadom na tú drámu a tragédiu, ktorá sa odohráva v Afrike, predovšetkým v Nigérii. Prenasledovanie kresťanov, o tom ste hovorili, no a ja mám pre vás otázku. Nevidíte, pane, nejakú možnosť, ako znovu otvoriť túto v parlamente diskusiu vo všeobecnosti o situácii kresťanov vo svete? Myslím, modrá karta je určená na otázku a to, čo ste povedali, to je skôr do spontánnej rozpravy každý aj. Ale nech sa páči, máte 30 sekúnd na odpoveď. E, ďakujem bardzo za pytanie mojego šanovného Ďakujem za vašu otázku. Áno, súhlasím s tým, že čo teraz povedal pán Žonca, kresťania sú najprenasledovanejšou náboženskou skupinou na svete momentálne. Dnes hovoríme o Nigérii, no ale v oktobri sme diskutovali o Egypte. To je taktiež ďalšia krajina, kde sa prenasledujú kresťania. Takže áno, tak ako v minulom parlamentom období a teraz by sme mali zorganizovať e, debatu o všeobecnej situácii kresťanov vo svete. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán poslanec Belami. Ďakujem veľmi pekne. 25. 25. decembra 11 kresťanov e, bolo popravených. 8. E, januára 4 seminaristi boli unesený eh, v Nigérii. Eh, mali 18-23 rokov a rovnaký deň o 13 ľudí zomrelo pri útoku na kresťanskú eh, dedinu. 35 tisíc ľudí je, sa stalo priamo obeťou džihadizmu a Boko Haram v Nigerii za posledných 10 rokov. No a tento konflikt v tejto krajine prekvita a nič sa proti tomu nerobí, pretože nikto to nevidí alebo nechce vidieť, e, že táto e, bitka je novým bojskom islamu, ktorý chce roz, roz, rozdeliť ľudí ďalej. Príčinou je aj pasivita nigerijskej vlády alebo dokonca aj uh, to, že niektoré bezpečnostné zložky zatvárajú oči a nekonajú a nebránia práva. A, a tretím, tretím dôvodom je naša skutočná krehkosť. Z tejto krajiny USA sa stiahuje Európa, a tam nie je vôbec prítomná a preto sa tam zapájajú iní aktéry. Čína, Turecko, Katar, všetky tie krajiny, ktoré majú záujem ekonomický záujem, ekonomické záujmy, ale bez pochyby aj ideologický záujem konatia v tejto krajine a ešte viac uh, fragmentovať. Európa je tu, aby zaistila práva menšín a práva kresťanov, ktorí si zasluhujú našu ochr- ochranu, aby eh, sme zagarantovali <coughs> mier v tomto regióne. Musíme eh, príjmeť nigerijskú vládu, aby konala. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Čodaru za socialistov a demokratov. Ďakujem. Pani predsednička, je to skutočne nebezpečná oblasť. Tisíce ľudí tam prichádzajú o život, no a vyzerá to tak, že riešenie nie je jednoduché. Každý stratený život je tragédiou, no bohužiaľ, keď sa pozriem na to, aké opatrenia zavádzajú v Nigérii, tak tie neboli až také účinné, ako by sme si boli želali. Ja podporím svojim hlasom toto uznesenie, možno aj dvomi rukami. Kiež by sme mohli zachraňovať životy, ale máme tu určitú geopolitickú stratégiu a mali by sme pomáha tomuto regiónu, nedodáva tam zbranie. A ja som tam pôsobil ako dobrovoľník, e, keď sa bojoval proti ebole a teraz by som chcel pomáhať zase Nigérii. Ešte stále toho reba treba veľa. Ďalším rečníkom je pani Sardone za ID. Každý deň vo svete zomrie 12 kresťanov. Zomierajú v kostole, zomierajú na ceste do práce, zomierajú na cestách, na ceste do škôlky, na ceste do školy. Keď sa vyberú na um, púte, ehm, ženy sú znásilňované, deti sú mučené. No a v Nigérii každý deň tam masakrujú kresťanov. 12 tisíc kresťanov už za posledných pár rokov zomrelo. Boli tam tisíce kostolov, ktoré boli zničené, 10 tisíce ľudí bez domova. Teroristi z tzv. islamského štátu zabili 11 študentov cez Vianoce. No a v mnohých prípadoch sa kresťanom upierajú ich eh, bežné práva, ale Európska únia nevyslala jasný signál, neslúbila, že ich bude chrániť. A ako povedala Oriana Palači, zobuď sa Západ, pretože si za, zaslúžia ochranu prenasledovaní kresťania v Afrike. No a pán Fidanca. Ďakujem, pani predsednička. 11 e, kresťanov bolo zabitých na Vianoce a mnohí ďalší boli taktiež e, zavraždení v iných krajinách. Boli to hrozné Vianoce a bola to vina e, Boko Haram a ešte tzv. islamského štátu. No a napriek svojim slubom prezident Buhari nič tým nerobí. Kresťania sú v Nigerii prenasledovaní každý deň v školách. E, taktiež sú tam ľudia vysídlení bezdomová. Kresťania sú napadaní kvôli svojej viere ale v návrhu uznesenia sa takmer nenachádza slovo kresťan. No a včera sme hlasovali o ľudských právach a pozmeňujúce návrhy týkajúce sa prenosovných kresťanov, tak tieto parlament dotiaľ vyhodil. Takže pokiaľ chceme vážne postupovať, musíme uznať, kto sú obetia, kto sú páchatelia. A musíme zaručiť, že naša politika spolupráce s Nigériou bude vychádzať z riadneho boj proti islamskému terorizmu. Ďalším rečníkom je pán Sokol za EPP. Ďakujem, pani podpredsednička. Kresťania sú najprenasledovanejšou mm, náboženskou komunitou na svete. Nie je to nejaký môj osobný dojem, je to skutočnosť. Len pár čísel. V roku 2018 viac než 4 tisíc kresťanov na svete bolo zabitých a to nie všetko. Asi 240 45 miliónov kresťanov na svete bolo prenasledovaných. Len preto sú kresťania. Bol to každý deviatý kresťan na svete. Takže prosím, zamyslite sa nad týmito číslami. A vnímanie na západe, pre všetkých médiách, je úplne opačné. V Nigérii skutočne eskaluje situácia. Len e, minulý rok 13 500 kresťanov tam bolo zabitých a za posledných 5 rokov to boli ďalšie tisíce. Takže v Nigérii zabíjajú kresťanov len preto, že sú kresťania. Takže treba povedať, že to nie je konflikt medzi východom a západom, ale je to prenasledovanie kresťanov a už to hraničí s genocídou. Taktiež sa im upierajú práva na majetok, sú znásilňovaní, prenasledovaní, stíhaní. Je to skutočne systematické prenasledovanie kresťanov v Nigerii. Nigerie je krajina, kde kresťania sú, e, tvoria 30 obyvateľstva, je tam viac než 80 kresťanov a predstavte si, čo cítia. Takže Európska únia musí sa jasne postaviť proti prenasledovaniu kresťanov v Nigerii a v ostatných krajinách a musíme diskutovať v tomto parlamente o prenasledovaní kresťanov vo svete a musíme jasne o tomto hovoriť bez nejakých e, nejednoznačností, pretože je to problém, ktorý EÚ musí riešiť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Tovaliari za ID. Máme kresťanské spoločenstvo v Nigérii, ktoré trpí genocídou a za posledných pár mesiacov prišlo život viac než tisíc kresťanov. No a armáda um, nič nerobí. Vie, ktoré sú zodpovedné osoby, ale nezatkla ich. No a cez Vianoce došlo k hroznému masakru. 11 kresťa- kresťanov bolo zabitých. Taktiež na internete bolo video tohto útoku. Štyria, ktorí študovali na to, aby sa stali kňazmi, taktiež boli zabití. Nigéria by sa mohla stať novou Rwandou, novým Darfúrom. Od začiatku nového džihadistického hnutia je 30 civilných obetí a tisíce ľudí prišli od domovia, snažia sa niektorí aj utiec z Nigérie a dostať sa do Európy. E, milión 300 tisíc osôb odišlo minulý rok. Európa odmietla zahrnúť svoje vlastné kresťanské korene do, naš, do ústav a my robíme chybu, pretože islamský fundamentalizmus nie je hrozbou len pre kresťanov v Nigérii a pre Nigériu, ale aj pre mladých Európanov a pre budúcnosť našich detí. Ďakujem. Slovo má e, pán Rujsen za EKR. Pani predsednička, tisíce e, mŕtvych, milióny ľudí bez domova a taktiež vypalené kostoly a všade pustina. Toto je Eh, smutná bilancia desaťročia násilia v Nigérii, historická rivalita medzi islamským eh, eh, severom a kresťanským juhom stále narastá a šíri sa tam radikálny islam zo strany islamského štátu a Boko Haram. Je tu taktiež prebehajúci konflikt medzi kresťanmi a moslami, ktorí in sa zintenzívňuje a je tu skutočne vysoký počet e, útokov a toto poukazuje na to, že je tu skutočne významný náboženský aspekt v rámci tohto konfliktu. Ale realita je taká, že v tomto konflikte eh, stále viac eh, ľudí prichádza o domov, o ľudskú dôstojnosť a o svoj každodenný život. No a taktiež prístup eh, nigerijskej vlády je absolútne pochybný a nedostačujúci, takže v tomto uznesení tomuto priťahuje pozornosť, ale otázka je naďalej, aké konkrétne kroky podnikne Európska únia v rámci boja proti násiliu v Nigerii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani Bechomea, Bechomea za EPP. Gracias. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Táto diskusia, ktorá tu teraz prebieha, reaguje na skutočne dramatické činy, ktoré sa stali v Nigérii na Vianoce, kde chladnokrvne boli oddaní kresťania zabraždení len preto, že mali také vierovýznanie, ako mali. Takže dnes hovoríme v rámci tejto diskusie o tom, prečo sa stalo toto, tento hrozný útok na kresťanov v Nigérii. Nie je to izolovaný útok, sú to útoky, ktoré sa opakujú už nejakú dobu, keďže úrady sú v Nigérii pasívne. Dám vám len pár čísel. Od roku 2015 viac než 6 tisíc kresťanov prišlo o život zo strany žiadistických teroristov v Nigérii. No a samozrejme, že Nigéria má aj iné dramatické udalosti a Boko Haram samozrejme vraždí aj moslimov a židov. No ale v tomto prípade a v prípade tohto uznesenia hovoríme o dráme, ktorá sa tam odohráva a to je prenasledovanie kresťanov vo svete a my by sme nemali e, od toho odkloniť pozornosť. No a keď sa rokovalo o tomto uznesení, tak skutočne e, tam boli viacerí, ktorí chceli e, prestať hovoriť o kresťanoch a sústrediť sa na niečo iné. Myslím si, že my sa musíme sústredovať na tieto hrozné udalosti. Na minulé plenárke sme hovorili o tom, čo sa stalo v Burkine Faso. Dnes e, lutujeme to, čo sa stalo v Nigérii a samozrejme ja chcem e, poslať teraz moju prvnú sústras aj rodinám obetí, ale chcela by som využiť týchto pár posledných sekúnd, aby som vám pripomenula pár čísel, aby sme pochopili, že skutočne toto je prenasledovanie kresťanov vo svete a Európska únia rozhodne nemôže zostať pasívna. Musíme reagovať Hovoríme tu totiž o západných e, židovsko-kresťanských hodnotách, na ktorých spočíva európsky projekt. Takže len aby ste o tom vedeli, e, v roku 2020 e, hovoríme o 4320 kresťanov, ktorí boli zavraždení. Nemôžeme byť pasívni, musíme reagovať, musíme brániť hodnoty tejto únie. To sú židovsko-kresťanské hodnoty, pretože na tých spočíva táto únia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Prokančíny za EKR. Ďakujem. Moment, sekundičku. Je tu ešte modrá karta, ktorá prišla pre predchádzajúcu rečničku. E, pani poslankyňa, príjmate modrú kartu od poslanca Tamaša? Áno, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Tamáš. Ďakujem. E, pani kolegyňa uviedla niektoré ohromujúce čísla. Mali by sme o tejto téme naozaj diskutovať, pretože kresťania sú predmetom diskriminácie a dokonca ešte cez Vianoce. Rád by som sa jej spýtať, či by mohla vysvetliť, čo má na, na mysli, keď hovorí ako tvrdé kroky zo strany Európskej únie. Ďakujeme. Nech sa páči, pani poslanky, ja, vaša odpoveď. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Nakoniec už viacerí kolegovia sa tu dnes vyjadrili, že nemôžeme utieť pred realitou, ktorá sa deje na africkom e, kontinente a v tomto prípade hovoríme o Nigérii. Naozaj sa príjmajú proti kresťanom také opatrenia, e, ktoré sú veľmi tvrdé a vieme ako bezpečnostné sily kresťanov nechránia. Takže niečo by sme mali robiť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Prokačiny. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Budeme hlasovať za, ale chceme odsúdiť prenasledovanie kresťanov v Nigérii. O tom tu dnes hovoríme. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že aj text tejto rezolúcie E, vlastne je taký, že sa tam opakovane slovo kresťania vypúšťa z textu. A pritom kresťania sú znásilňovaní, mučení e, v tejto krajine a nakoniec ešte aj cez Vianoce, cez Vianočné sviatky, e, keď sa, povedzme, pozdravili ľudia, ešte aj toto sa kritizovalo. Čiže kroky proti kresťanom v Nigerii E, sú ozaj e, páchané e, v veľmi širokej miere. A toto je úplne hrozná klasifikácia útokov proti kresťanom. A teraz za EPP má slovo pán Hetman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a páni, Situácia v Nigérii je veľmi náročná, ťažká. Od roku 2015 Boko Haram a ďalšie teroristické skupiny zavraždili viac než 6 tisíc kresťanov. Čelíme vážnej hrozbe a je preto veľmi dôležité, že predseda, prezident teda odsudzuje tieto kroky a volá po zmierení v krajine. Čiže ide aj o bezpečnosť občanov a ich ochranu. A my by sme naozaj mali e, apelovať na to, aby obete e, aby sa spravodlivo pokračovalo e, proti tým, ktorí páchajú násilie na obetiach. A vieme, že nakoniec aj skupina Human Rights Watch poukazuje na to, že pokiaľ dojde aj k uväzneniu E, občanov, tak sa nachádzajú v veľmi žalostných podmienkach. Čiže ide aj o otázku dodržiavania základných ľudských práv v krajine. Musím povedať, že nestačí len hovoriť o potrebe zmien, ale musíme aj niečo robiť a zamerať sa na tie korene celého problému. A to súvisia aj so slobodou vierovýznania, slobodou prejavu a boje, týka sa to aj boja proti chudobe. Sme svedkami veľkej humanitárnej krízy, kde viac než polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. A ľudia, ktorí dostanú pomoc a príjmu ju, tak sú často terčom útokov. A dokonca aj tí, ktorí chcú pomôcť, sú terčom útokov. Toto musíme odsúdiť

urobila poriadok pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a náboženskej slobody. ďakujem. <clears throat> bohužiaľ eh, pani dalli má slovo pardon mali by sme sa pozrieť na to, čo sa deje v tejto krajine. Skupiny ako Boko Haram skutočne e, spôsobili, že 10 tisíce ľudí opustili svoje domovy a ide o veľké percento detí samozrejme. Ako je možné, že e, také veľké percento obyvateľov žije v nesmiernej biede, pričom ide o 12. najväčšieho producenta ropy na svete a určite aj európske e, spoločnosti, ktoré tam e, pôsobia, e, francúzske, britské aj ďalšie veľké korporácie pôsobia v tejto krajine a skutočne sa zachovajú tieto veľké spoločnosti dosť nesprávnym spôsobom. Takže musíme naozaj povedať, že ani neprekvapuje, že v tejto krajine e, e, zavládol e, barbarizmus. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Kelly za EPP. Nigeria E, je téma, ktorú, ktorej sa venujeme ozaj veľmi náležite. Táto teroristická skupina Boko Haram je hlavným, hlavnou príčinou tohto problému v Nigerii a súhlasím s pani poslankyňou, ktorá sa vyjadrila, že musíme urobiť všetko v záujme tých stovák dievčat, ktoré Boko Haram uniesol. Ide o to, aby ich prepustili. Treba ukončiť e, činnosť Boko Haramu. Treba ich zastaviť. Je to, ako vieme, jedna z krajín, ktorá má najviac e, prírodného bohatstva a na druhej strane je to krajina s obrovskou chudobou. Z krajiny uteká mnoho utečencov a vieme, že aj kresťania sú v krajine vystavení veľkému nebezpečiu a útokom. Ďakujem. Slovo má pán Herzberger. Za zelených a pani poslankyňa Herzberger. Ďakujem pekne. Situácia v Nigerii, a najväčšej krajine v Afrike, Prosím, postavte sa. Áno, prepačte. Takže prepačte. Situácia v Nigérii a v krajine, najväčšej krajine Afriky, nás všetkých zamestnáva s ohľadom na zhoršovanie situácie v oblasti bezpečnosti a všeobecné násilie, ktoré spôsobuje veľké presúvanie ľudí a humanitárnej krízy. V roku 2014 Boko Haram uniesol mladé ženy a dievčatá a tie sa stali obeťami sexuálneho násilia. Toto násilie je zamerané proti ženám a dokonca aj po, proti ženám e, pohraničných regiónov ako z Kamerunu. Nuž, my odsudzujeme e, náboženské a etnické útoky. V auguste sa odhaduje, že približne milión 500 tisíc ľudí Eh, bolo eh, alebo utrpelo eh, k tomu, že humanitárne agentúry a humanitárne organizácie nemohli poskytnúť pomoc. Kvôli tomu tisíce detí trpia pod výživou. Európska únia musí nájsť nový spôsob spolupráce s nigerijskou vládou tak, aby umožnila poskytovanie humanitárnej pomoci a treba v každom prípade ukončiť násilnosti na ženách a náboženských menšinách. To, čo sa stalo na Vianoce, sa nemôže nikdy opakovať. Európska únia sa musí angažovať, spolupracovať s nigerajskou vládou, aby boli dodržiavané humanitárne princípy, musí zintenzívniť dialog s eh, orgánmi a musí eh, svoju pomoc nasmerovať na občianskú spoločnosť a bojovať proti sexuálnemu násiliu, ktoré trvá už 10 ročia. My žiadame rešpektovanie prá- ľudských práv a slobodu v regióne. Ďakujem pekne, prosím vás, dodržujte minútu, lebo nám nezostane potom čas pre ostatných rečníkov. Slovo má pán Pospíšil za EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My sme sa v tej debate asi zhodli na problémoch, ktoré trápia túto nešťastnú krajinu. Ja som prišiel podporiť toto uznesenie. A mrzí ma, ako aj niektorých ďalších kolegov, že sa málo zdôrazňuje to obrovské e, násilie, ktoré sa pácha na kresťanoch. Ale chcem ešte doplniť to, čo v debate nezaznelo. Často nigerijská vláda je veľmi laxná ku konkrétnym útokom a násiliu a často sa na násilie podielajú aj vládni vojaci. A práve by som chcel vyzvať našich zástupcov, hlavne komisiu, aby vo svojich rokovaniach s nigerijskou vládou viac tlačili na to, že boj, ktorý boj vedie proti islamskému terorizmu, aby ten nebol znamierený proti obyčajným Nigerijčom. Takže si myslím, že vplyv komisie môže byť výrazný a myslím, že aj my tomu môžeme napomôcť, aby boj nigerijskej vlády proti terorizmu bol efektívnejší a, a, a nakoniec, aby sme mohli poskytovať humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne ako posledný rečník tejto téme, pán Balas. Nech sa páči. Za GUE. Ďakujem veľmi pekne. Oceňuje, odsudzujem prenasledovanie kresťanov, muslimov, kurdov, nech už sú kdekoľvek. Súčasná situácia v Nigérii, je lekciou pre Európu. Je to vlastne priamy dôsledok britského kolonializmu a zasahovania do vnútorných vecí tejto krajiny. Vieme, ako sa ovplyvňovali e, voľby e, na severe napríklad. A vieme, ako e, niektoré regióny utrpeli v dôsledku týchto mocenských sporov v krajine. Navštívili sme aj kresťanskú dedinu Malula e, pred dva rokmi v Sýrii. A tam boli kresťania priamo napádaní džihadistami. A boli to ozbrojení, e, boli ozbrojení zo západu, západnými zbraniami. A nedostatok e, dôslednosti je tu hrozná vec ako sa rieši otázka palestíncov, genocida v Jemene a tak ďalej. Proste je toho veľa. Ďakujem pekne. Tým sme ukončili každý aj a teraz poprosím pána komisára Lenarčiča, aby reagoval na otázky. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, od minulého roka ľudské práva a humanitárna situácia v Nigérii sa výrazne zhoršili za posledný rok teroristické útoky a ozbrojené útoky si vyžiadali tisícky životov. Ja chcem vyjadriť úplnú sústrasť rodinám obetí a rovnako našu solidaritu s ľuďmi z regiónu a s komunitami, ktoré, ktorých sa, ktoré boli zasiahnuté činnosťou ozbrojených skupín, hlavne na severovýchode krajiny Boko Harama v samotnej Nigérii zabil už viac ako 36 tisíc ľudí od roku 2009. Ďalšou výzvou je rastúca humanitárna kríza. Viac ako 2 milióny ľudí odhaduje sa, že sú interne presídlení. Viac ako 7 miliónov potrebuje humanitárnu pomoc. Viac ako 1 milión odhaduje sa, že sú už mimo dosahu humanitárnej pomoci. Európska únia veľmi pozorne sleduje e, situáciu. My podporujeme a integrujeme multisektorálny prístup orientovaný na ľudské práve, ktorý sa zameriava e, na budovanie mieru, prevenciu konfliktov, humanitárnu pomoc a sociálny a hospodársky rozvoj na lokálnej úrovni. Európska únia e, stále je pripravená pomáhať Nigerii pri reakciách na bezpečnostnú, humanitárnu a rozvojovú krízu, hlavne v okolí jazera Čad, ale tiež na sever, severovýchode, a okolí deltu Nigeru a inde. No a komplexný prístup, ktorý rieši hlavné príčiny, je podľa nášho názoru nevyhnutný. Európska únia je jedným z hlavných poskytovateľov humanitárnej pomoci Nigerii. Poskytuje humanitárnu pomoc na to, aby uspokojila najzákladnejšie potreby e, ľudí. Od roku 2014 EÚ pridela viac ako 245 miliónov na to, aby pomohla e, ľuďom Nigeria. V roku 2019 sme poskytli viac ako 29 miliónov podobe humanitárnej pomoci. Európska únia sa tiež zameriava na budovanie dlhodobej e, odolnosti jedno zo svojich systémov, aby riešila príčiny ozbrojených konfliktov a rovnako chce eh, pomôcť pri poskytovaní služieb. Európska únia poskytuje viac ako 500 miliard eur alebo poskytne alebo poskytla v roku 2014 až 2019. A okrem týchto snách chceme bojovať proti radikalizácii, a násilnému extrémizmu. Neustále spolupracujeme na poskytovaní politiky, civilnej politiky, demobilizáciu, disociáciu, reintegračné snahy. Rovnako sa snažíme zlepšiť systém trestnej spravodlivosti v Nigérii budúci týždeň. Pôjdem do Nigérie a vrátane na severovýchod, do severovýchodných regiónov, aby som ukázali jasný signál e, záväzku angažovanosti EÚ na najvyššej úrovni. My sme skutočne veľmi znepokojení zmenšujúci sa humanitárnym prístupom na severovýchode a znepokojení porušeniami humanitárneho práva. Neustály dialog za orgánmi preto pre mňa osobne bude kľúčovými prioritami. Okrem toho Ďalšie kolo rokovaní o ľudských právach sa uskutoční čoskoro a to opäť ukazuje snahu zlepšiť situáciu v ľudských právach neustálými programami a činnosťou. Ďakujem pekne. Máme, no, dostala som 7 podnetov a hlasovanie sa uskutoční dnes. O 12.00 budeme pokračovať hlasovaním. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, milé kolegyne, kolegovia. Prepačte za krátke meškanie, ale museli sme počkať na koniec konferencie predsedov, ale teraz pristúpime k hlasovaniu. A keď ste všetci pripravení, času ste mali dosť, tak začneme s hlasovaním o Burundi. A je tu poznámka k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Mne ide o článok 196. Minulý týždeň sa stalo, že predseda eh, vydal nariadenie o to, aby tu boli odstránené malé vlajky, ktoré si naša skupina postavila eh, na stôl. Ja si však myslím, eh, že toto rozhodnutie predsedu je rozhodnutie, ktoré je proti rokovaciemu poriadku. Vieme, že predseda parlamentu prišiel s rozhodnutím zakázať takéto, takéto vlajky alebo plagáty v plenárnej sále a nás nám príde zvláštne, že je zakázané a vystavovať tu malý symbol našej národnosti. Aby som chcel povedať, že naša, e, naša skupina a tieto vlajky bude naplne aj naďalej hrdo styčovať. Áno, máme tu o článku 10 rokovacieho poriadku. No, prejdem do Nemčiny, pretože mám... Takže poslanci nemôže vystavať žiadne transparenty. Predseda si vyložil zástavky a vlajočky ako transparenty. Budeme o tom hovoriť na nasledujúcom zasadnutí, ale momentálne by som vám, vás chcela požiadať o to, aby ste rešpektovali toto nariadenie predsedu, pokiaľ je platné. No a to nie sú žiadne veľké transparenty ani symboly, ktorí narúšajú poriadok v plenárnej sále. Takže tento, eh, tento článok rokovacieho poriadku sa tu eh, neuplatňuje. Vážený pán poslanec Zány, o tom o rozhodnutí predsedu sa nebude eh, diskutovať. Keď sa chcete obratiť proti rozhodnutiu predsedu, môžete to urobiť. O tom sa rozhodne, ale dovtedy ho musíte dodržiavať. Ďalšia poznámka k rokovaciemu poriadku. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďalšia pripomienka k rokovaciemu poriadku, ale pripustím ju len vtedy, keď všetci budú dodržiavať rozhodnutie predsedu. Pokiaľ to tak nebude, tak nebudeme pokračovať v diskusii. Prepačte kolegovia, ale vy uh, nechávate hovoriť, pretože vy uh, nedodržiavate rozhodnutie predsedu. Uh, takže dodržiavajte ho a bude mať slovo. Ďalšia pripomienka k rokovaciemu poriadku. Pani Togarik. Áno, milí kolegovia, milé kolegyne a kolegovia, ak si prečítate pravidlá, rokovací poriadok, a, tak by ste sa dočítali, že na stole nemôžeme mať ani ani pohár vody na stole môžete dať a môžete si ho dať pod stôl. Takže môžete si svoje vláčky dať pod stôl a tam nebudú nikomu prekážať. Korbet. Vážená pani predsedníčka, no rozhodnutia hovoria o tom, že poslanci nemôžu vystavovať transparentný, takže všetko závisí od, od toho, toho, čo je transparent. Ja som si práve pozrel definíciu transparentu na Wikipédii a hovorí sa tam, že transparent môže byť zástava alebo ďalší kúsok látky, ktorý má nejaký symbol, logo, slogan alebo nejaké iné posolstvo. Takže zdá sa, že predseda zdá sa má právo na to, aby žiadal o odloženie týchto vlajok. No, ja mám čas, milé kolegyne, kolegovia, ja mám veľa času. No a teraz eh, hovoríme o tom, čo je transparent a čo nie. A teraz eh, hovoríme o tom, že ak predseda parlamentu vydá rozhodnutie, tak toto rozhodnutie treba rešpektovať, eh, pokiaľ nie je zrušené a odvolané. Je to jednoduché. So, I, yes, keep calm, keep calm. Prosím, upokojte sa. Je štvrtok. Už všetci chcú ísť domov, to úplne chápem. No a teraz sa začneme. Začneme hlasovať. A začneme z Burundi. A začneme hlasovať o ceku 18, kto je za, proti, zdržali sa, bolo to prijaté. Hlasovanie o uznesení ako celku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k Nigérii. Po odseku 18 pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnutý pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Úvodné ustanovenie F v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Úvodné ustanovenie I v menovitom hlasovaní. A hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Uznesenie ako celok, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz sa prejdeme k situácii vo Venezuele. Pán López chvíľu požiadal o slovo. A ja dúfam, že to je ústne pozmeňujúci návrh alebo pripomienka k rokovaciemu poriadku. Chcel by som upozorniť na eh, hrozné udalosti, ktoré sa stali za 24 hodín v Karakase, kde polovojenské organizácie režimu strilali a hádzali eh, kamene na auto, v ktorom cestoval. Prepačte, je to pripomienka k rokovaciemu poriadku alebo, alebo pozmeňujúci návrh? Mám pozmenujúci návrh. Ústny pozmenujúci návrh, ktorý aký je. Chcel by som špecificky požiadať, aby sme žiadali o zaručenie v, v rámci teda uznesenia život e, e, legitimne zvolených poslancov v e, Národnom smene v Venezuele. No a kde v uznesení, kam v uznesení to chcete doplniť, aké slova. I'm, sorry, but then it is not an oral amendment and then we will move on. Thank you. No, to nie je pozmenu, ústny pozmeňujúci návrh, takže budeme pokračovať odsek 7, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 8, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí a uznesenia ako celok v menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. A teraz prejdeme eh, k vypočutiam o Polsku a Maďarsku. Odsek 2, pôvodný text, menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Podzmenujúci návrh 2 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz pôvodné znenie je bezpredmetné. Po odseku 5 pozmeňujúci návrh 3. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to prijaté. Uznesenie ako celo k menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie bolo ukončené. A bolo to prijaté. Thank you. Ďakujeme pekne. Thank you. Ďakujeme. Thank you. And now we move. Ďakujeme a teraz prejdeme k téme biologickej diverzity a pred odsekom 1, pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže to si overíme elektronicky. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. No a ak nebudú všetci zdvíhať ruky, tak je to ťažké vidieť. Oček 4 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Môžeme si overiť prvú časť. Prvú časť si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. Druhá časť, tak sme už hlasovali. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí 17 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúce návrh 18, v menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 21, v menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 22. Menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí sa návrh 10 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 23 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 11. Za proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 24 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 2 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 19 menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý odsek 35. Pôvodné znenie v troch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Tretia časť za bolo to úplne jasné. Takže tretia časť za, proti, zdržali sa, bolo to úplne jasné. Tretia časť, opäť tretia časť za, proti, zdržali sa. Tretiu časť si skontrolujeme. Takže otvorili sme hlasovanie. Takže môžeme to zastaviť. Je to trošku zmetok. Takže budeme hlasovať o druhej časti a potom o tretej časti. Takže k druhej časti, k druhej časti hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. A prosím, druhýkrát stačí len zdvihnúť ruku. A potom to uvidíme ešte jasnejšie. Tretia časť, hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Ocek 40, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. si návrh 3 za, proti, zdržali sa. Takže myslím, že to bolo zamietnuté, ale to si overíme. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Odsek 48, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Odsek 56. Ak táto časť snemovne takmer nikto nezdvíha ruky, tak je skutočne ťažké to vidieť. Takže overíme si to. Dobre, overíme si to. Hlasujte. Hlasujte o pozmeňujúcom návrhu 4 elektronicky, si to overíme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Odsek 56, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 5 v dvoch častiach. Prvá časť menovite hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Druhá časť, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 13 v dvoch častiach. Prvá časť menujte hlasovanie. Hlasujte. Vote is closed. Uzatváram. It's rejected. Second pop by roll call vote. Vote is open. Druhá časť menovité. Uzatváram. Zamieta sa. sa návrh 6, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. sa návrh 20 za. Proti? Zdržali sa? Prosím, overíme. Môžete hlasovať. It's on amendment 20. K pozmeňujúcemu návrhu 20 je to. Uzatváram hlasovanie. A je zamietnutý. Pozme sa vrch 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozme sa vrch 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Uznesenie ako celok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďakujem. We move to the ja report, and we start after paragraph 4 with amendment 12. Who is in favor? Pozmeň sa návrh 12 za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeň odsek 12, e, pôvodný text, menovité. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 19, návrh 1, menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Pôvodný text odpadá. Po odseku 19, návrh 2, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 3 v dvoch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Odsek 20, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, to je proti. Kto sa zdržal, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené odsek 21 pôvodný text v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená. Pozme sa vrch 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 25, pôvodný text, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť menovité hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Posmeň sa vrch 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržalo? Schválené. Odsek 31 na dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť za proti, zdržali sa, zamieta sa. Odsek 41, pôvodný text za, proti, zdržali sa, mohli ste to robiť ešte raz, 41 za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 43, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 9, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Odsek 47, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť, alebo prepačte, schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa vrch 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. sa vrch 5 za, proti, zdržali sa. Toto overíme. Môžete hlasovať. sa vrch 5. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Pôvodné stanovenie R, pôvodný test v častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. Po úvodnom stanovení R, pozmeň sa návrh 11 za, proti, zdržali sa schválené, návrh 6 za, proti, zdržali sa. Prosím ešte raz. Pozme sa vrch 6 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, hlasujte. And the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené, ďakujem. Ešte tu máme jedno uznesenie inštitúcie a orgány v hospodárskej menovej únii. Hlasujeme o uznesení celkovo. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, je schválené. Ďakujem. Počkáme pár minút a potom budeme vysvetľovať hlasovanie. Okay, dear colleagues, if, um... Takže kolegovia, tí, ktorí nechcete sledovať vysvetľovanie hlasovania, tak vás poprosím, aby ste sa pobrali k východom. No a tí, ktorí chcete, tak môžeme začať. Takže začneme vysvetľovať hlasovanie. Ako prvé vezmeme vysvetlenia, ktoré neprebehli včera. A potom príde vysvetľovanie hlasovaní k bodom, o ktorých sme hlasovali dnes. A ako prvý bude hovoriť k správe Donjon kolega Bompard a skutočne chcem požiadať kolegov, ktorí nemajú záujem sa zúčastniť, tak aby odišli z plenárnej miestnosti alebo boli ticho, pretože začíname. Merci, monsieur, merci, madame la présidente. Mes chers collègues. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Európska únia bola myšlienka mieru, tak aby e, už vojna nikdy nezničila náš kontinent, rovnako to bol ideál spolupráce medzi všetkými európskymi e, národmi. A po 50 rokoch e, rozdelenia sme nechceli sa vrátiť zase k vojne nuša. Bohužiaľ tento ideál je vzdialený od reality dnes projekt Európy, eh, obranej Európy. Eh, nie je dobrý obrana proti komu? Proti eh, Rusku, proti NATO, zastaralej organizácii, ktorá je spojená s americkým imperializmom. Nušia, to nie je rozumné. Európa obrany, to je Európa vojny. Musíme sa vrátiť na cestu dialogu, zorganizovať veľkú konferenciu o miery, aby sme znížili e, napätie. O, treba sa venovať e, o dôležitým výzvam dneška. Ďalším rečníkom je kolega Henen na minútu. Ďakujem, pani podpredsednička. Toto bude môj úplne posledný prejav v tomto parlamente. A e, takmer si nespomínal, aké to bolo predtým, lebo keď ma poprvýkrát zvolili, cez cestovku ste si objednávali e, lístok, nebola tu ani e, wi Skutočne sa toho veľmi veľa zmenilo, ale jedna vec, ktorá sa nezmenila, to je smerovanie tohto parlamentu sa tých inštitúcií napriek referendám proti um, väčšej integrácii v Grécku, v Írsku, v Holandsku, samozrejme v Spojenom kráľovstve. Napriek tomu plnou rýchlosťou sa blížite k väčšej integrácii a myslím si, že bolo nevyhnutné, že Británia sa vyberie iným smerom. Takže mnohým priateľom, ktorí som tu získal, vrátane tých, ktorí skutočne veria vo federálnu Európu, želám vám všetkým úspech. Môžete sa spolahnúť na našu diplomatickú podporu, na naše otvorné trhy. No ale teraz budeme žiť v inom svete a prajem vám veľa šťastia. Ďakujem a Posledným rečníkom k tomuto bodu je kolega Zahradil na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám dojem, že práve po Brexite, po odchode Veľkej Británie sa u niektorých našich kolegov a u niektorých politických síl v tomto Európskom parlamente sa obnovili ambície na vytvorenie samostatnej bezpečnostnej, autonómnej e, aj obranej politiky, ambície, ktoré úplne ignorujú nutnosť transatlantické väzby, ktoré ignorujú tu, ten jediný bezpečnostný dážnik, ktorý máme k dispozícii, a tým je Severoatlantická aliancia. Za seba, za moju krajinu hovorím, že my s týmto vývojom spokojní nie sme, že vždy budeme podporovať transatlantickú bezpečnostnú a obrannú väzbu, a že nepripustíme vytváranie žiadnych autonómnych alebo paralelných štruktúr k NATO, ktoré by túto väzbu oslabili. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Stanovisko Európskeho parlamentu ohľadom konferencie o budúcnosti Európy. A taktiež prvým rečníkom na liste je kolega Bompar. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Uh Európa je chorá z eh, voľného obchodu, úsporných opatrení, eh, novšieho obmedzenia suverenity, ak eh, aj sa raketoval prijala Lisabonská zmluva napriek odmietnutiu ľudí. No a výsledok je napríklad Brexit. Pra obnoviť prepojenie medzi Európskou úniou a občanmi E, netreba sa tváriť, ako by táto smutná kapitola neexistovala. Musíme e, revidovať nelegitímne európske e, zmluvy, ktoré ktoré zasahujú do suverenity a dnes cítime následky. Treba, aby konferencia o budúcnosti Európy a nové zmluvy boli schválené občanmi. Tieto pozmeňujúce návrhy predložili, bohužiaľ parlament ich zamietol napriek čoraz väčšej dôvere obyvateľov, ktorí už eh, s nami nepočítajú na zlepšení eh, komunikácia. To bude viesť ešte k väčšej dezilúzii. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom mal byť kolega Lešek Miller, ale nevidím ho. Takže nie je tu a prejdeme ku Claire Fox. Toto je skutočne e, zaujímavá téma a ja som za verejnú rozpravu, za občianskú spoločnosť a za angažovanosť v politike. A som za to, aby občania mali možnosť diskutovať o svojich názoroch. Ale v tomto návrhu na túto konferenciu, ktorú organizujete, zdá sa, že to je len také akože na oko, aby ste si trošku dali do poriadku svoju reputáciu pretože e, je to vo svetle značných demokratických deficitov. Nejde to o dôvere občanov, ale v podstate všetko riadi štát. A preto potrebujeme e, e, robiť nejaké prípravné stretnutie, prepáne, stretnutia aj pre tretí sektor, pre občianskú spoločnosť a proste niekedy sa tu potom koná, takže sa ani ciele nevytýčia poriadne v debatách o EÚ. Takže mi ľúto, ale toto je premárnená príležitosť. Želám vám veľa úspechov v tomto parlamente, ale naozaj musíte nechať občanov, aby jasne a slobodne vyjadrili svoj názor. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Vrečanová. Prem, dobrý deň. Debata o budúcnosti Európskej únie je nielen v súvislosti s Brexitom veľmi potrebná. Zadanie, o ktorom sme hlasovali, je ale veľmi úzke a zavádzajúce. Debata o budúcnosti Európskej únie by nemala viesť iba k ďalšiemu prenášaniu právomocí z členských štátov na Európsku úniu, ale mala by predovšetkým slenovať e, smerovať ku reflexii o Brexite a ku zjednocovaniu únie. Mali by preto byť podrobené auditu príslušné eh, <clears throat> pravomoci a tie, ktoré sú tu zbytočne, by sa mali vrátiť štátom. Tu sa ale hovorí len o ďalšej integrácii a ďalej sa opakuje hra na celoeurópske voľby, aj keď to už dvakrát zlyhalo. Obávam sa, že výsledkom bude ďalší odklon občanov od Európskej únie a ďalší nárast extrémnych síl v Európe. A preto som tento návrh nepodporila. Ďakujem. Ďalej má slovo pán kolega Budžinsky za EKR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Včera prebehla rozprava a mnohí ľudia sa opierali o citáty slov Roberta Schumana, jedného zo zakladateľov Európskej únie. Hovorili o tom, že bez kresťanstva by Európa ani neexistovala. A je to veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. Ale pokiaľ ide o inštitúcie, hovorilo sa tu o špicen kandidát proces, o procese, ktorý sa zameriava na špicen kandidátov. A pán Ferhofstadt, ktorý vlastne mal predsedať celému procesu. Hovoríme o ochrane našich tradícií. Áno, potrebujeme mať aj víziu do budúcna, ale potrebujeme vedieť aj to, odkiaľ sme prišli. Takže treba samozrejme sledovať dialnie okolo seba. No, hlasovala som proti tomuto uzneseniu, pretože to, čo som si vypočula tu v parlamente. Vlastne ani jedna veta nehovorila o budúcnosti Európy ako o spoločenstve hodnot, pretože hodnoty sú to, na čom naše spoločenstvo stojí. To je tá Biblia, aj rímske právo, aj grécka filozofia dohromady. Ďakujem. Slovo má pán Botenga. Ďakujem veľmi pekne. Konferencia budúcnosti Európy je Takže demokratická kríza, takto sa rozhodne v Európe e, nevyrieši. Pokiaľ sa chcete e, priblížiť e, európskym občanom a pracovníkom, tak možno by sme mohli začať platmi. Znížiť si platy. Koľko zarába pani von der Leyen? 30 tisíc za mesiac, pán Michel tiež. No a poslanci tu tak eh, tí majú a možno aj 10 tisíc eur za mesiac. Takže s týmto by sme mali niečo robiť. kto, eh, pokiaľ niekomu nestačia peniaze na mesiac, nejaký bežný zamestnanec to nechápe. Takže v budúcnosti by sme mali zabrániť tomu, aby ľudia, eh, ktorí nemajú medzinárodné skúsenosti, aby sa rovno stali komisármi. Toto občania tiež nechápu a možno by sme mohli takto podporiť dôveryhodnosť našej inštitúcie. Üdvözlöm Önöket és Önökön keresztül 500 millió európai polgárt. A vita folytatódik. Teraz bude pokračovať eh, rozpráva slovo pán Vondra za EKR. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Budeme sa o dva týždne lúčiť s britskými priateľmi. Uvidíme sa naposledie na pléne v Bruselu. A človek by predpokladal, že sa z toho nejak poučíme, že nebudeme tlačiť na pílu a že vezmeme rozum do hrsti trošku. Žiaľ, tá rozprava, ktorá sa tu otvára, je presne pravý opak. Len ďalej dopad na plyn ku stále užšej Európskej únii a to vlastne bude deliť Európu a národy medzi sebou navzájom a potom aj túto šlachtu v tejto budove to bude deliť od normálnych ľudí v teréne. Ja ako človek, ktorý jásal, že sme sa zbavili komunizmu a stali sme sa súčasťou západnej Európy, tak e, naozaj len zíram nad tým, že teraz e, mnohí konzervatívci sú vylúčovaní z tejto debaty, pretože naše názory sa, e, sú vylúčení z rozpravy. A tí, ktorí sa chcú obudímať s Putinom a tí, ktorí chcú rozbiť NATO, tak tí sú v tejto debate vítaní. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďalším rečníkom je pán Džambasky za EKR. Ďakujem za slovo. Hlasoval som proti tomuto uzneseniu zo svojho presvedčenia, pretože toto uznesenie neprináša žiadne odpovede. Nie je to liek, je to recept na chorobu. A to je ľadový, pardon, lavicový liberalizmus. A ne, nehovorí sa tu o nejakom racionálne budúcnosti. Nejde len o e, diktatúru väčšiny, ale nehovorí sa tu aj o multikulturalizme, nehovorí sa tu o správnych modeloch rodiny, ale e, sú tu ľudia, ktorí hovoria o sebe, že sú patrioti a sú za ochranu svojej vlasti a zdôrazňujú kresťanské hodnoty. A samozrejme ide o to, aby sa rešpektoval aj národný štát a tradície. Ďalej má slovo pán Zahradil. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Spomínam si, že pred mnohými rokmi som bol členom tzv. konventu o budúcnosti Európy. Obávam sa teda, že teraz smerujeme k niečomu podobnému, podobnému modelu, tým, že sa oživí táto konferencia. Spomínam si, že ten konvent, ktorý nakoniec vyústil do Európskej ústavy, ktorá bola premenovaná na Lisabonskú zmluvu, tak ten konvent bol od samého začiatku ovládaný federalistami v Európskom parlamente a na európskej politickej scéne a mal jedinú úlohu pretlačiť hĺbšiu integráciu a viac moci prihrať európskym inštitúciám a viac právomocí odobrať národným štátom. Obávam sa, že teraz nás čaká podobný vývoj a tie kritické hlasy, e, tie, ktoré nestoja o hlbš, hlbšiu integráciu, sú predom vylúčené z debaty. A to je neakceptovateľné. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme uzavreli tento bod. Ďalší bod je situácia vo Venezuele a vysvetľovanie hlasovania. Prvým rečníkom je pán poslanec Mariani za ID. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, Joan Gedo a Nikola Maduro eh, sú často predmetom diskusí eh, v našom parlamente. Objavu ak by kolegovia, ekologisti zorganizovali prieskum vo svojich magazínoch, tak by zvolili za svoj, našu predsedu no, Nikola mm, Maduro odsúdil veľkú časť svojej populácie na exil. A teraz e, vieme, e, sú akcie medzinárodného spolu, e, spoločenstva. Americké sankcie však zasahujú len obyvateľov tejto krajiny. No a mm, Amerika chce len rozšíriť svoju mocenskú a kultúrnu hegemóniu. No a, a treba zamyslieť otázkou sankcií, embarga a rozšírenie týchto e, sankcií. Nuž a táto praktika e, e, má veľmi nepriaznivé pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán. Ďakujem pekne, pán Pospíšil za EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som podporil toto uznesenie. A ako aj teda v tom, aby sa zakročilo proti nezákonným krokom e, predsedu Madura, ktorý posiluje svoju moc nelegálnou e, formou, ako bol vymenovaný e, šéf parlamentu. A otázka je, či by sme nemali zvoliť tvrdší postup, pretože Maduro má stále dosť a to, by prežíval. Humanitárna pomoc, o ktorej sme tu mnohokrát hovorili, tá samotná humanitárna situácia v krajine je katastrofálna. A preto by, myslím, že by sme mali posilniť humanitárnu pomoc týmto obyvateľom, ktorí nemôžu za to, že im vládne takýto ľavicový diktátor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán poslanec Rájel za ID. Pani predsedajúca, hlasoval som za toto uznesenie. 20 rokov Venezuela už trpí pod socialistickým diktátom. Ako v každej inej krajine socializmus spôsobil len biedu, a chudobu a neslobodu. A to treba ukončiť. Venezuela je e, bohatá krajina, má najväčšie ropné zásoby na svete aj napriek tomu 70 všetkých detí trpí pod výživou. 3 milióny venezuelčanov už utekli, no a s tým treba to treba ukončiť. Táto krajina potrebuje slobodu a demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán poslanec Wallace Zague. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. EU uznáva aj naďalej Chona Vajdova a aj vo svetle toho, čo sa udialo 5. E, januára. A pritom Luis Para bol zvolený tým e, parlamentom eh, vôbec za predsedu A, ale nakoniec eh, Guaidovi odopreli prístup do Národného zhromaždenia, ale nakoniec e, išlo o to, že chcel taktiež zo sebou vziať ďalších 11 poslancov pôvodného Národného zhromaždenia. Vyhlásenie Jozefa Borela, ktoré zaznelo na podporu Guaida ako predsedu Národného zhromaždenia, je veľkým sklamaním a pre mňa je to skutočne hamba. Vedenie Európskej únie podporuje antidemokratickú zmenu režimu. Opäť raz je to úplné bláznostvo. Prečo nenecháme venezuelskému ľudu priestor rozhodnúť sa? Prečo im neprestaneme niečo vnúcovať? A prečo neprinútime Američanov, aby zrušili sankcie a nechajme Venezuelčanom priestor, aby oni rozhodli o svojej budúcnosti? Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Tomáč z EPP. Ďakujem. Ja som hlasoval za toto uznesenie a som naozaj zhrozený, že ešte stále sú tu v plene ľudia, ktorí vnímajú inak Madura nie ako diktátora. On je diktátorom a akýkoľvek diktátor, ktorý pôsobil v dejinách, to vieme všetci veľmi dobre, e, pohrda svojim ľudom. Musíme teda prejaviť solidaritu miliónom venezuelčanov, ktorí trpia. Mali by sme konať o mnoho ráznejšie a razantnejšie v našej diplomácii. Mali by sme potrestať tento režim sankciami. Je neuveriteľné, že spôsobili utrpenie miliónov e, Venezuelčanov. Ja som teda po ich boku a chcem im pomôcť v ich boji za slobodu. Ďakujeme pekne, pán Zahradil. Nech sa páči. Ďakujem. Som rád, že sa zaoberáme tu v pléne Európskeho parlamentu opäť raz otázkou situáciu v Venezuele. Skutočnosť je totiž taká, že pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, tak ľavica tu v Európskom parlamente, ktorá tu prevláda, to si priznajme, veľmi rada útočí e, na režimy ako je v Brazílii, v Kolumbii, teda tie, ktoré považuje za pravicové a naopak veľmi rada mlčí o režimoch, ktoré by sme mohli smelo označiť za ľavicové diktatúry, ako napríklad Kuba, Nikaragua alebo aj Venezuela. Teda je dobré, že sme sa tým zaoberali, že sa tým zaoberáme a že sa tým budeme zaoberať. Myslím, že neustávne kroky, teda porušovanie ľudských práv, a vôbec tragická ekonomická situácia v krajine, do ktorej uvrhol Venezuelu socialistický režim, je dôležitá vec, ktorej sa musíme venovať našej zahranično-politickej agende. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďalší bod, o ktorom budeme viac vysvetlenie hlasovania, je článok eh, podľa, eh, postup podľa článku 7 voči Polsku a Maďarsku. Prvým rečníkom je pán Fox k tejto téme. Pani Fox. Ja som hlasovala proti tomuto návrhu, pretože článok 7 sa využíva ako zbraň v šikany na kritiku maďarských a polských voličov. Práve maďarských a polskí voliči a iba oni môžu rozhodnúť o tom, či ich vláda si zaslúži trest. Tu v parlamente sa venuje pozornosť eh, takýmto krajinám a pritom je to snaha vnúcovať federalistický systém. Všetky národné kultúry, politické rozdielnosti sa musia údajne odstrániť, potlačiť. A to je veľmi deštruktívne. Tvrdíte, že podporujete diverzitu, rozmanitosť, ale nikdy nie ste ochotní akceptovať rozmanitosť v názoroch. Mali by ste sa pokloniť pred národnou zvrchovanosťou. Dôkazom vášho prístupu je aj zákaz národných vlajok tu v plene. Chcela by som pripomenúť, že ste napomenuli Maďarsko a Polsko, pretože údajne porušuje európske hodnoty, ale tieto hodnoty musia zahrňať aj vaše hodnoty osvietenstva, sebaurčenia, zvrchovanosti ľudu, demokracie a predovšetkým tolerancie aj tých politických názorov, s ktorými nesúhlasíte. Ja nesúhlasím s vládou Maďarska aj Polska, ale sú demokraticky zvolené a preto majú priestor prejaviť sa. Ďakujem pekne. Pán Brudžinský ako ďalší. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ďakujem, pani predsedajúca. Opäť raz sme svedkami tejto frašky tu v plene Európskeho parlamentu, ktorá útočí na demokraticky zvolenú vládu v Polsku, ktorú zvolili e, väčšinovo polskí voliči. Mnoho slov tu zaznieva, tu pléne, najmä ľavica hovorí o význame občanov, že je dôležité vypočuť ich hlas a podobne. Ale keď vlády konajú v rozpore s presvedčením bruselského establishmentu, tak sa spustí takáto fraška. Ja som samozrejme hlasovala proti tomuto uzneseniu, pretože je tam mnoho klamstiev a mnoho krokov, ktoré sú v rozpore so zmluvou o EÚ. Členské štáty sú plne svoje právne autonómne môžu vykonať reformy svojho systému súdnictva prostredstvom Národného parlamentu. Polsko je právnym štátom. Ak nechceme diskutovať o právnom štáte vo Francúzsku, pričom e, sa brutálne potláčajú práva manifestujúcich občanov v uliciach e, alebo práva advokátov v Polsku, Polícia dbá na bezpečnosť eh, demonstrujúcich, ktorí eh, manifestujú v uliciach eh, proti reforme. Tí, ktorí hlasovali za uznesenie, je to vaša hamba. Pán Джамбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, kolegy. колеги. Убедено Kolegyne, kolegovia, ja som hlasoval s sebavedomím proti týmto dvom uznešeniam, ktoré sa snažia trestať Polsko a Maďarsko. Sú totiž to hanebné, hanebné je to fraška a je to hon na čarodenice. Ani Polsko, ani Maďarsko neporušujú nejakým spôsobom právny štát, slobodu prejavu vo svojich krajinách. Skutočný problém v prípade Polska a Maďarska pre vás je v tom, že obe krajiny si zvolili zvrchovanie svojej vlády patriotov, ktorí vedia, ako riadiť krajinu a nie sú ochotní pripustiť protikresťanskú propagandu vo svojej krajine, nie sú ochotní pripustiť ani diktát falošného multikulturalizmu, ktorý sa im vnúcuje vládkami, ktorých sponzoruje Soros. Aj Polsko, aj Maďarsko sú zvrchované krajiny, kde sú zvrchované svoje právne vlády, ktoré si zaslúžia úctu a nemali by sme veriť to, čo sa nám snažia vnútiť ľavicovi bolševici. Ďakujem pekne, pán Lebreton. Ďakujem. Hlasoval som proti uzneseniu, ktoré sa týka Polska a Maďarska, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, e, považujem za nepripustné, aby Európsky parlament e, si gratuloval k tomu, že spustil konanie podľa článku 7 voči týmto dvom krajinám. E, vyčíta sa im to, že porušili nezávislosť súdnictva a slobodu akademickej obce, ale ja sa domnievam, že zvrchované štáty majú právo nastaviť si pravidla súdnictva, ako si to želajú. A aby to bolo jasné, ja e, chcem oceniť to, že Maďarsko sa snaží chrániť sa proti snahu, snahy destabilizácie zo strany Žoža Soroža. Ďalej po druhé, podľa mňa nepripustné, aby uznesenie Európskeho parlamentu navrhovalo vytvoriť e, proces dohľadu, čo sa týka dodržiavania hodnú e, v členských štátoch. Myslím, že je to ideologické ani Polsko, ani Maďarsko, ani Francúzsko, ani žiaden iný členský štát si takýto prístup nezaslúži. Veľmi pekne ďakujem. Pán Ronca, ďakujem veľmi pekne. Chcel som vystúpiť, pretože včera Počas e, diskusie vyvstalo a bolo povedané, že v Poľsku nie je žiadny právny štát, ale kde ste boli, keď u vás, e, kde bol tento grécky poslanec, keď dochádzalo k sprenevere európskych fondov? Takže a teraz treba povedať tiež pravdu. Ja, e, Poľsko Polsko efektívne využíva európske fondy. My sme právnym štátom a ľudia majú čoraz vyšší životný štandard. Sudcovia sa sudcovia si, si ale e, hľadajú nejaký politický priestor a to nie je, dobrá, to, to nie je dobrý postup. História to posúdi samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Čiže prešli by sme e, k ďalšiemu bodu, ktorým je konferencia strán, pokiaľ ide o dohovor pre biologickú diverzitu. Pani Robert. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Sme na pokraji katastrofickej straty biodiverzity. Je dobrou správou, že parlament schválil dnes uznesenie uznesenie, ktoré sa týkalo podujatia COP15, dohovoru k biologickej diverzite. Uznesenie odráža moment, kedy, kedy za podobné témy hlasuje čoraz viac poslancov, ale e, bola som sklamaná, že na opačnej strane snemovne tu boli kolegovia, ktorí sú proti, ktorí sa snažia zabrzdiť tento proces. To je zrada ľudí, zrada zvierat, zrada, kolab- zrada spoločného európskeho projektu. Prečo nám bránia v reforme poľnohospodárskej politiky? Prečo nás chcú odradiť od toho, čo treba urobiť, keď je ohrozená naša planéta? Veľmi pekne ďakujem. No a tým prechádzame k poslednému bodu, ktorým je téma, e, ktorá súvisí so zamestnaním e, po ukončení verejnej funkcie. Rád som podporil toto uznesenie. Nie sú žiadne pochybnosti, že verejnosť žiada transparentnosť a dodržovanie pravidel najmä v oblasti financií, keďže menová e, e, únia sa stala skutočnosťou. Skeptici Brexitiri hovorili, že to je katastrofa a že Európa zahynie. Milili sa. E, myslím si, že vzhľadom na situáciu euro si počíta dostatočne dobre a myslím si, že zostane a pretrvá potom, ako i títo klauny zaniknú. Zdá sa, že som posledný e, e, britský europoslanec, ktorý vystupuje v tejto snemovni. Neviem, či budeme ešte vystupovať v Bruseli, ale mm, e, budete trpezliví. Treba ešte niektorým ľuďom poďakovať vám, podpredsedom, mojim kolegom, ale aj oponentom, nie však nepriateľom v tejto snemovne vo väčšine prípade ste veľmi dobrí, takisto ako vaši spolupracovníci. Ďakujem mojim spolupracovníkom eh, v úrade eh, v Spojenom kráľovstve v Bruseli, ktorí boli mimoriadne verní eh, a mm, počínali si s veľkými výzvami. Keď ma opätovne zvolili v maji, musím sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa to zasadili a ešte som zabudol poďakovať ešte jednej osobe, Jen Kony je fantastická. Mm, myslím si, že verejne sa e, to nedá poďakovať. E, budem, budeš mi chýbať, mám ťa rád. E, ľudia sa pýtajú, čo chcem mať na budúce, chcem mať teba. Veľmi pekne ďakujem. Tým sme ukončili vysvetlenie eh, hlasovania a stretneme sa opätovne o tretej. pani predsedajúca príjemný dobrý deň kolegyne a kolegovia. Znovu začína naše zasadnutie. Zápisnice sú k dispozícii. Z minulých zasadnutí sú nejaké pripomienky, nie, takže zápisnica je týmto schválená. Na svojom zasadnutí zo 4. 16. januára 2020 Konferencia predsedov prijala návrh na kalendár plenárnych zasadnutí na roky 2021 a 2022. Dátumy sú nasledovné. Na rok 2021 18. až 21. januára, 8. až 11. februára, 8. až 11. marca, 24. až 25. 24. a 25. marca, 7. a 8. apríla, 26. až 29. apríla, 17. až 20. mája, 7. až 10. júna, 23. a 24. júna, 5. až 8. júla, 13. až 16. septembra, 4. až 7. októbra, 18. až 21. októbra 10. a 11. novembra, 22. až 25. novembra a 13. až 16. decembra na rok 2022, 17. až 20. januára, 14. až 17. februára, 7. až 10. marca, 23. a 24. marca, 4. až 7. apríla, 2. až 5. mája,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 Konferencia predsedov môže rozhodnúť o stanovení ďalších eh, zasadnutí kontroly eh, v stredu po obede počas týždňov skupín a výborov v Bruseli. Dátumy sú na, eh, na webovej stránke plenárneho zasadnutia lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je útorok 28. januára 2019.00. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 30. januára o 11.30. No a ďalším bodom nášho eh, programu je otázka na ústne zodpovedanie. Nepovolené predmety vyrobené trojrozmernou tlačou je možné žiadať o mm, pri, prihlášku do spontánnej časti našej rozpravy alebo modrú kartu štandardným spôsobom alebo elektronicky. No a slovo teraz dostane eh, autorka eh, na 5 minút pani Schajmacher. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. 3D tlače je technológia, ktorá má veľký hospodársky potenciál pre európske podniky, hlavne pre mladé, malé a inovatívne podniky. Mnohé krajiny sa za, e, začali príjmať stratégie na to, aby podporovali jej rozvoj. Avšak technológia tiež otvára legálne, právne a etické otázky. Rôzne štúdie komisie ukázali existenciu e, nedostatkov v legislatíve EÚ týkajúcich sa použitia 3D tlače nedávne tragické udalosti vyvolali obavy a potrebu konania na úrovni EÚ. 9. októbra 2019 dve osoby boli zabité a dve zradené v hale v Nemecku, keď sa snažil útočník vstúpiť do synagógy počas židovského sviatku Jom Kippur. Použil zbraň vyrobenú pomocou 3D tlači a návod na jej výrobu si stiahol na Twittery. Výbor Jury vo svojich správach už v minulosti vyjadril obavy z výbory, z výroby nebezpečných produktov pomocou 3D tlače, ale tiež v súvislosti s problémami, ktoré súvisia so zodpovednosťou a právami duševného vlastníca. Vo svetle naliehavosti tejto otázky by výbor jury chcel položiť otázku, Európskej komisii. Ako chcete riešiť tento problém eh, používania nepovolených predmetov vyrobených trojrozmernou tlačou? Chcete prijať nejaké legislatívne, eh, legislatívne akty na základe štúdií a hodnotení? A ak áno, aké opatrenia chcete použiť a aký je harmonogram eh, aktivít, ktoré chcete prijať, ako chcete zaistiť včasnú reakciu a na záver, aký pokrok bol dosiahnutý ohľadne aktivít, ktoré ku ktorým sa zaviazala komisia po správe výboru júry z roku 2018. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme. No a slovo teraz dostane komisia a pán komisár Lenarčič. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, ja súhlasím s názorom parlamentu a tak ako vyjadril vo svojej správe z roku 2018, tak ako povedala autorka otázky, a no totiž to, že technológia 3D tlače môže vyvolávať tiež bezpečnostné obavy a hlavne obavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo sa týka výroby zbraní, výbušnín, droga a iných nebezpečných objektov. A že treba venovať osobitnú pozornosť výrobe takýchto predmetov. Hlavný problém súvisiaci eh, s výrobou zbraní pomocou 3D tlače je, že sú poruchové a že eh, podliehajú pod smernicu o eh, ručení za výrobky. Hlavný problém je, že sa nelegálne vyrábajú a používajú. Sú lade so smernicou o strelných zbraniach výroba zbraní je nelegálna, pokiaľ nie je povolená príslušným orgánom členského štátu, eh, kde sa uskutočňuje výroba alebo montáž. A to platí aj pre 3D eh, tlače a použitie technických špecifikácií, ktoré sa nachádzajú na internete. Monitoring situácie momentálne prebieha v kontexte európskeho politického cykla pre organizovanú a závažnú, závažnú trestnú činnosť. Operatívny akčný plán 2020 obsahuje operatívne aktivity zamerané na šírenie osvety o hrozbách používania nových technológií, ako je napríklad 3D tlač. Europol vydal v októbri minulého roka spravodajskú notifikáciu pre všetky orgány činné v trestnom konaní na túto tému. Komisia pripravuje správu o aplikácii smernice, kde sa bude zaoberať otázkami, ktoré súvisia s dopadmi nových technológií, ako je napríklad 3D tlač. Táto správa, ktorá má byť vydaná v septembri tohto roka, zhodnotí, či sú potrebné ďalšie aktivity ohľadne použitia 3D tlače. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz v mene skupiny socialistov a demokratov na dve minúty dostáva slovo pán Garcia del Blanco. Nech sa páči. Ďakujem. Ospravedlím sa. Máme tu, sme tu dnes len v našej rodine, takže sme sa trochu uvoľnili, budeme hovoriť po španielsky. Myslím si, že všetci, ktorí sme sa zaoberali touto otázkou, tak sa zhodneme na tom, že to je skutočne veľký technologický pokrok, ktorý je demokratizujúci a v podstate určitým spôsobom predstavuje veľkú príležitosť. E, tlač 3D rozhodne sa na to môžete pozerať rôznym spôsobom, ale je jasné, že nám môže toto pomôcť, napríklad šetriť materiálom, e, čo sa týka napríklad zníženia miery znečisťovania. Hovoríme tu o tom, že sa dá produkovať stále viacej nástroje a prípadne až stroje. Tam kde chcete ich potom používať. Napríklad sa tým dá vyhnúť aj preprave takýchto predmetov, takže to demokratizácia. Ale na druhej strane je pravda, že to prináša aj veľkú výzvu v mnohých aspektoch. A bezpečnosť jedným z týchto aspektov. Hovorilo sa tu o tom napríklad, že sa dajú takto produkovať zbranie. Videli sme aj konkrétne príklady za posledné mesiace a roky, že sa ťažko kontrolujú určité e, veci, ktoré sa dajú e, produkovať, že napríklad sa dá plán stiahnuť aj z internetu, z hlbokého webu. Taktiež sú tu ďalšie výzvy, ktoré z právneho pohľadu ešte nie sú dobre vyriešené. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a požiadať komisiu, aby na to brali ohľad. Taktiež z pohľadu pravdušovného vlastníctva je tu mnoho príkladov toho, nakoľko je dostatočujúca kontrola používania ehm, týchto pravdušovného vlastníctva strany jednotlivcov alebo kolektívov. No a nie je tu dostačujúca ochrana v rámci legislatívy a okrem toho riešenia, ktoré sa navrhujú, sú príliš vágne a príliš široké. Takže by som bol rád, ako sme urobili v mnohých iných prípadoch, napríklad v súvislosti s e, digitálnym e, využívaním e, alebo riešením prístupu k právam duševného vlastníctva, ako sme to robili v iných oblasti, aby sme to robili aj teraz. Prepačte, že hovorím rýchlo a dlhšie, prosím, e, právnym pohľadom to musíte riešiť a taktiež môžete koordinovať a rozšíriť legislatívu, ktorá už existuje. Ďakujem. Teraz mene Obnome Európu bude hovoriť pani Schreinemacher. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj komisárovi za jeho odpoveď. Ehm, ďalej budem hovoriť po holandsky, to je môj rodný jazyk. Takže tlač 3D, toto je technológia, ktorá už medzi tým sa veľmi rozvenula. Naďalej je to obrovský potenciál pre európske podniky, pre malé aj veľké. No a možnosti sú skutočne ehm, nekonečné. Samozrejme nám to aj zlepšilo život. Napríklad sa dajú tlačiť protézy ehm, v, v svete zdravotníctva alebo taktiež stavebníctva, kde napríklad eh, už do 48 hodín môžete postaviť nejaké taký menší domček, ale ako aj iné prípady inovácie, aj tuto je odvratená strana, pokiaľ sa táto technológia dostane do nesprávnych rúk. Napríklad ten e, hrozný e, príklad z Hale v Nemecku, kde sa niekto dostal s takouto zbraňou do synagógy a zranil a zabil tam ľudí. Takže my rozhodne nemôžeme zatvárať očami nad nebezpečnými možnosťami, ktoré toto prináša, napríklad e, na výrobu výbušnín alebo strelných zbraní. Takže treba si položiť otázku, či máme dostatok dobrých pravidel. No a odpovede nie. Komisia práve pripustila, že urobila určité kroky, že tu má operatívny akčný plán, taktiež e, pre orgány presadzovania práva sú do toho zapojené. Ale otázka je, či to je dostačujúce, pretože to vyzerá skôr taká prešívaná deka. Sú tam pravidlá pre práva duševného vlastníctva, ďalej ručenie, ďalej v súvislosti so zbraniami. Takže komisia sama už povedala, že sa ilegálne tlačia zbranie, no otázka, ako tomu predísť pretože napriek všetkému sa toto stalo. Takže ja mám otázku pre komisiu. Už ste povedali, aké kroky ste podnikli, no ale musí prísť ešte nejaká nová legislatíva, prídu nové štandardy, pretože si myslím, že si tu všetci myslíme, že takýto incident, ako sa stal v Nemecku, už sa nikdy nemôže zopakovať. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz mene EKR. Na 3 minúty bude hovoriť pán Čambacký. Ďakujem. Pani predsednička, pán komisár, počítajme. Raz, dva, tri, štyria ľudia tu sedia v plenárnej miestnosti. A predtým, než zájdem do detajlov, by som sa chcel obrátiť na vás, pani podpredsednička, a chcem povedať niečo, čo už som povedal na predchádzajúcej schôdzi aj na tej predtým a zase to zopakujem. Tak málo ľudí v miestnosti vo štvrtok po obede, toto je hamba. Skutočne je to hamba, takže treba zmeniť postupy. Buď zrušíme tieto schôdze, alebo a potom ľudia dostanú len 50% diet za tento deň. Takže opakujem, je to hamba, je nás tu len málo, Takže prosím, odkážte to príslušným osobám. Ďalej, k téme. Tlač 3D. To je dôležitá technológia, ktorá povedie k mnohým inováciám, napríklad v oblasti zdravotníctva a nikto by nebol mohol predpokladať alebo predvídať niečo takéto pred 300 rokmi. Ale sú tu určité rizika, takže je treba podniknúť určité kroky. Nemorálni ľudia sa nemôžu len tak mať možnosť dostať k zbraniam, keď si otvoria vyhľadávač na internete. Takéto zbranie sa môžu dostať aj do, do rúk teroristom. No a už len to, že si ľudia otvoria vyhľadávač a tam sa môžu naučiť, ako poskladať zbraň. Toto je dôkazom toho, že sú tu nedostatky, ktoré, ktoré musíme riešiť. U nás v Bulharsku je problém s kriminalitou v malých mestách a na vidieku. Niekedy ľudia musia mať zbraň, aby mohli brániť svoje rodiny. Niekedy môžete zastaviť človeka, ktorý má zbraň, len pokiaľ tiež máte zbraň. Takže nezáleží na tom, aké kroky prídu ďalej, tak nemali by ste brániť ľuďom mať možnosť si legálne získať zbraň. Takže sú tu kroky ako zakázanie polovníckých zbraní. Toto predsa zničí staré zvyky a ja si myslím, že potrebujeme iné opatrenia, aby sme mohli chrániť takéto tradičné aktivity. Prosím, nezabúdajte, že slobodný je len ten, ktorý niekedy aj vlastní zbraň. Uh, uh, posledným rečníkom je pán Slabokov. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsednička. Ehm, mal by som niekoľko otázok na pána Čambaského, ak dovolíte. Nie je mi jasné, ako môžeme rozlišiť medzi zbraňou, ktorá bola vytlačená 3D a medzi ozajstnou zbraňou, teda vy, pán Čambasky, vidíte v tom nejaký rozdiel? Takže je to zvláštne. Keď má človek pri sebe zbraň a, alebo ju použije, proste je to na ňom. Keď mám nejakú zbraň, tak keď chcem, môžem si aj kalašníkov zohnať. A povedzme, že sa mi páčia nejaké zbrania a tí, ktorí sa vo zbraniach vyznajú, tak asi budú súhlasiť, že to, táto zvláštna legislatíva eh, bráni v tom, aby si ľudia bránili svoj život. Treba príklad z Bulharska. V Bulharsku, ak niekto má eh, proste zautočí na mňa sekerou, musím eh, rovnako mm, ekvivalentne zautočiť. Áno, ja, pán Slovakom, ja viem, že Teraz ste chceli si rámci každý, ale toto je skôr modrá karta na pána Džambaského. Hej, je to modrá karta? Dobre. Takže pán Džambasky, akceptujete túto otázku? Takže nech sa páči, 30 sekúnd. Ďakujem za slovo. Pán Slabakov, ďakujem vám za túto otázku. A zdieľam váš názor. Takže Áno. To, keď si niekto dokáže vytlačiť zbraň celú 3D tlačiarne, tak v podstate tí, ktorí si zaplatia dane štátu, by mali mať možnosť chrániť sa, brániť sa a to aj touto formou. To by zákon nemal zakazovať. Ďakujem. Teraz dám slovo opäť komisii. Nech sa páči, pán komisár Lenarčič, máte slovo. Pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem vám za túto krátku, ale veľmi zaujímavú rozpravu. Určite eh, si vaše eh, názory eh, zaznamenám a oboznámim s nimi aj kolegov v komisii. Jednoznačne sa to týka aj právdušeného vlastníctva. Komisia bude, nakoniec komisia už ma, vykonala aj a vypracovala štúdiu o dôsledkoch e, trojrozmernej tlače v súvislosti s duševným vlastníctvom a s dôsledkami 3D e, tlače oblasti priemyslu. E, komisia samozrejme zohľadnila tieto závery a rozhodne o budúcich krokoch. Samozrejme, že keď ide o boj proti zakázaným produktom, tak to je tiež vec, ktorou sa komisia veľmi bude zaujímať a leží je to na srdci. Pokiaľ ide o tú právnu zodpovednosť, to je vlastne obsiahnuté aj v príslušnej smernici a komisia vydala piatú správu o smernici a jej hodnotení ešte v roku 2013 a tiež vydala aj pracovný dokument v súvislosti s novovznikajúcimi digitálnymi technológiami. To bol vydané v tom istom roku. A okrem toho je tu aj usmernenie o implementácii smernice a tento by mal byť vlastne k dispozícii už neskôr v priebehu tohto roka. komisia okrem toho skúma či by bolo vhodné e, aktualizovať e, nejak alebo inovovať existujúcu smernicu. Ten incident, ktorý sa tu spomína z Hale, ten e, samozrejme veľmi pozorne skúmajú aj nemecké orgány a ukázali sa, ukázalo sa, že aj v rámci nemeckého parlamentu sú potrebné nejaké zmeny v legislatíve, pretože tam sa konkrétne, explicitne sankcionujú ľudia, ktorí, alebo osoby, ktoré vlastnia e, nelegálne získané zbranie bez ohľadu na to, akou formou ich získali. Takže komisia e, predloží tomuto parlamentu aj rade správu o e, príslušnej smernici a dokonca preverí aj hodnosť a adekvátnosť ustanovení tohto predpisu Predovšetkým z hľadiska dopadu nových technológií, trebárs 3D tlač, ale aj QR kód sa používa hlavne pri identifikácii rádiových frekvencií. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Tým sme dospeli k záveru tejto rozpravy. Zápisnica bude predložená eh, parlamentu na začiatku budúceho zasadnutia a pokiaľ uznesenia e, dnes schválené, e, budú taktiež e, zaradené a tým pádom sme dospeli k úplnému záveru dnešného zasadnutia. Ďakujem vám a končím túto schôdzu.